So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Sitzung heute. Vážení kolegovia, srdečne vás vítam na našej schôdzi, ktorá bude pokračovať eh, aj zajtra a pozajtra. Dúfam, že ste prežili príjemný víkend, predlžený víkend, ktorý bol spojený aj so sviatkom. Máme pred sebou dosť rozsiahly program. Začali by sme najskôr prijatím programu našej schôdze. Ak k tomu nie sú žiadne námietky, tak eh, tento program považujeme za schválený. V bode oznámenia predsedu by som rád pripomenul niekoľko podujatí nášho výboru. Jednak ide o seminár o európskej reakcii na katastrofy. Bude to zajtra popoludní máme na starosti ochranu pred katastrofami a bolo by vhodné, keby aj e, na tomto seminári bola hodná účasť poslancov nášho výboru. Ďalej 21. júna prebehne vypočutie o Baltickom mori v rámci schôdze výboru aj tu odporúčame účasť poslancom a taktiež seminár o klimatických zmenách a o znížení emisí CO2. To prebehne 28. júna od 16. do 18.30. K téme ochrany klímy možno sledujete prebiehajúce rokovania UNFCC v Bonne. Nemáme ešte žiadne správy, pretože ako vždy tieto konferencie OSN až úplne na záver predkladajú závery v rokovaní. V každom prípade vieme, že žiaľ rokovania príliš nepostúpili eh, od Medzinárodnej agentúry pre energiu sme si vypočuli, ako emisie CO2 e, stúpli od roku 2010 a síce na 30,6 miliardy tón, teda 30,6 gigaton. Malo to byť pôvodne o mnoho menej, teda je to naozaj obrovské nebezpečenstvo, ktoré sa na nás rúti. Ešte mám jednu novinku. Kolega Skilakakis zmenil stranickú príslušnosť, teda zmenil politickú skupinu, odišiel od najväčšej skupiny a stal sa členom skupiny ALDE. A teraz je teda členom skupiny liberálov, kolega Skilakakis. Ešte to nič neznamená. Uvidíme, či to bude mať nejaký dopad aj na ďalšie veci čo sa týka bodov, ktoré rozdielujeme vo výbore. Takže prejdeme k prvému bodu nášho programu, je to bod 3. Riadenie nebezpečnosti nebezpečných látok vedúcich k vzniku veľkých havárií. Je to smernica SSR 3, máme tu spravodajcu, je to pán Adr, ktorý sa oboznámil s touto problematikou, ale navrhol by som, aby sme dali slovo komisii, aby nám e, teraz e, predstavila smernicu SEVESO 3, pretože ešte sme si nepočuli pri svojej komisii, a keď už pracujeme na tomto novom návrhu. Máme tu zástupcu generálneho pre životné prostredie, konkrétne zástupkyňu. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Príjemné popoludnie všetkým prítomným. Ako už povedal pán predseda, v krátkosti vás oboznámim s činnosťou, ktorej sa venujeme. Sme taktiež vďační výboru a najmä pánovi Aderovi ako spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol tak promptne ako reakciu na návrh komisie. Nebudem sa vyjadrovať k správe e, pána Adera, k tomu sa vyjadrime až neskôr. Iba by som sa vyjadrila k samotnému návrhu smernice CVSO 3. Na úvod by som eh, možno pripomenula, že výsledok revizného procesu, ktorý začal už v roku 2008, súvisel s potrebou eh, presne zadefinovať rozsah pôsobnosti súčasnej smernice a prispôsobiť ju novým pravidlám eh, o nebezpečných látkach, ktoré sú uvedené v tzv. nariadení LCP. Toto nariadenie hovorí o novom harmonizovanom systéme OSN o klasifikácii chemikálií. Hlavné ustanovenia tejto smernice e, sú nezmenené od jej schválenia v roku 1996. Táto revízia však bola aj možnosťou, aby komisia prevedla, či sú potrebné a vhodné nejaké ďalšie zmeny v tejto smernici. Dobrou správou je, že súčasná smernica je e, veľmi účinná v predchádzaní znižovaní dopadov e, veľkých nehôd. Avšak e, v poslednom hodnotení vidíme, že každoročne dochádza k zhruba 20 a 30, až 35 väčším nehodám, ktoré komisia zaregistruje a musíme uznať, že ešte stále je to príliš veľký počet. Teda musíme sa naďalej snažiť znižovať e, riziko spojené s týmito nehodami a taktiež znižovať ich dopady a musíme taktiež e, k tomu prispôsobiť regulačný režim. Komisia navrhla jednoduché riešenie, aby sme sa prispôsobili novému systému klasifikácie chemikálií, ktoré je hlavne, hlavným cieľom tejto činnosti. Chceme najmä zachovať e, dostatočnú úroveň ochrany a zároveň znižovať eh, obmedzenie rozsahu posobnosti smernice. Dúfame a veríme, že naša smernica je vyvážená, keďže budúce zmeny v klasifikácii chemikálií budú mať vplyv na vykonávanie smernice CVSO 3. Taktiež sme zapracovali do tohto návrhu eh, tzv. nápravný mechanizmus, aby sme zmiernili neželané dopady takýchto zmien. Musíme byť schopní vyňať alebo zakomponovať látky na základe toho, či budú rizikové hľadiska spôsobenia nehody alebo nie. E, v rámci tejto revízie sme taktiež navrhli, aby sa vyjasnili súčasné ustanovenia, aby sa zlepšila implementácia a zvyšila úroveň ochrany. Taktiež e, si uvedomujeme, že e, verejná účasť a verejný Prístup k informáciám a inšpekciám sú kľúčové a tieto ustanovenia smernice by sa mali zlepšiť. Navrhli sme, aby sa zase informácie o riziku a bezpečnosti a vhodné formy správania v prípade nehody, aby boli neustále k dispozícii verejnosti formou eh, zverejňovania na internete. Eh, v dnešnej dobe, keď je internet rozšírený, myslíme si, že tento návrh je vhodný a veľmi aktuálne. Okrem toho ďalšie podrobnejšie e, verejné pripomienkovanie a taktiež e, prístup e, k spravodlivosti je obsahom nášho návrhu, aby sme zachovali práva občanov vo veciach, ktoré majú vplyv na ich bezpečnosť a tak, aby sme viac zosúladili túto smernicu s dohovorom z Aarhusu. Taktiež chceme vyjasniť normy inšpekcií, čo sa týka najmä aj frekvencií týchto inšpek- inšpekcií. Tešíme sa na diskusie dnes popoludní aj na ďalšie rokovania, taktiež sa tešíme na ďalšiu úzkú spoluprácu s výborom aj celým parlamentom v tejto veci. Ďakujem. Ja, danke, Frau Wenning. Ďakujeme pekne, pani Wenning, za túto vašu prezentáciu k smernici CVSO 3. Teraz by som dal slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Aderovi. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Venning asszony megkönnyítette a munkámat, hiszen... Ďakujem pekne. Pani Venning eh, onho uľahčila moju prácu, keď už povedala to hlavné. Teda zhrnula, o čo v tejto správe ide a o čo išlo aj v našom úsilí za posledné mesiace. E, jasne z jej slov vyplynulo, prečo chceme zmeniť eh, a musíme meniť, eh, zmeniť smernicu CVSO 2 a prečo sa musíme zaoberať touto otázkou. Pani Venning eh, taktiež upozornila, že už prijaté pravidlá, jednak európske, jednak medzinárodné, sa musia navzájom zosúľadiť. To je hlavný dôvod, prečo teraz meníme smernicu CVSO 2 Teraz by som raz zúraznil, ktorých zásad som sa držal pri vypracovávaní tohto návrhu. Tieto zásady čiastočne súhlasia aj s tým, čo práve teraz uviedla pani Wenning. Prvou zásadou bolo, že našim cieľom je zabezpečiť konzistentnosť jednotlivých právnych aktov. Druhou zásadou bol politický cieľ a síce aby súčasná miera bezpečnosti bola zachovaná. A treťou zásadou bolo to, čo som už spomenul v úvodných rokovaniach, prípravných rokovaniach, a síce, že isté otázky, ktoré v minulých právnych aktoch boli uzavreté, aby sa nemuseli znovu opätovne otvárať. Teda ak sa o niečom rozhodlo, ak sme už prednesli nejaké odpovede na isté konkrétne otázky v minulosti, Mali by sme tieto témy uzavrieť, nemali by sme sa nimi e, znovu zaoberať e, a rokovať o nových lehotách. Teraz by som v krátkosti e, výbor informoval o tom, k čomu doposiaľ došlo a čo sa nám doposiaľ podarilo v tejto veci vykonať. Rokovali sme taktiež s osobcami podnikov, osobcami komisie, taktiež so všetkými zúčastnenými stranami a zaujímavými skupinami 13. apríla sme zorganizovali veľmi úspešný seminár, kde boli zastupcovia rady, komisie, e, aj podnikov, aj mimovládnych organizácií a mali možnosť e, predkladať svoje návrhy. Celkovo môžem povedať, že to bola veľmi úspešná výmena názorov 13. apríla. A taktiež prebehli dve schôdze teňových spravodajcov, kde boli zastupcovia ostatných politických skupín a mali možnosť predniesť svoje stanoviska svojej správe. A taktiež sme hovorili o tom, kde bude možné prijať kompromisy a kde bude ešte nevyhnutné rokovať. aby sme zblížili navzájom stanovisko jednotlivých skupín. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložil, rozdelil by som ich na dve skupiny, jednak obsahové, jednak technické. Teraz sa k tým odborím nebudem vyjadrovať, rád by som sa vyjadril k tým obsahovým Budem mať niektoré konkrétnejšie. Ale ešte predtým musím spomenúť jednu spornú otázku. K tejto spornej veci som totiž to nepredložil pozmeňovaciu Pozmeňovací návrh ide o prílohu 1. V prípravnej činnosti sa ukázalo, že najväčšou spornou otázkou ktorá súvisí s prílohou 1 a s jej pôvodnou verziou. E, v zásade súhlasím s komisiou, to musím na úvod hneď povedať, ale jednotliví zastupcovia podnikov a zastupcovia politických skupín e, sa k tomu postavili dosť odlišne. O čo tu hlavne ide? Ide o to, že po zmene, po revízii smernice CVSO 2 sa musí preskúmať, do akej miery e, sa počet e, e, podnikov, ktorých sa to bude týkať, zvýši. Mnohí z vás vedia, že je mnoho podnikov, ktoré už patria, ktoré už spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice CVSO 2. Počuli sme z, zo strany zástupcov týchto podnikov, že dôjde k zvýšeniu o zhruba 30 spomedzi firiem, ktoré budú spadať do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. A takéto bolo hodnotenie smernice a teda smernica a vlastne respektíve komisia tvrdí, že sa tento počet zníži o 2 a teraz musím hľadať e, pravdu, či dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu počtu týchto firiem. Odborníci tvrdia, že E, existuje 5 nebezpečných látok, ktoré sa opäť musia uvádzať na zoznamy a počet e, podnikov, ktorých sa to bude týkať, sa maximálne o 3 až 5 zvýši. 13. apríla počas nášho seminára zástupkynia komisie už uznala, že toto navýšenie o 3 je veľmi vysoké. E, čo spôsobuje ten rozdiel vo vnímaní zo strany komisie a podnikov? E, tento rozdiel je spôsobený dvoma rozdielmi. Jednak sa nezohľadnilo, že e, veľká časť nebezpečných látok vo veľmi malom množstve, teda v množstve, ktorým sa dá manipulovať z laboratóriu, v laboratóriu, je predmetom tejto smernice, teda tieto Nebezpečné látky sa nevyrábajú vo veľkých množstvách. A znamená to, že podnik, e, aj keď vyrába takéto malé množstvo, už spada do tejto smernice. Ďalej sú tu nebezpečné látky, ktoré sa opätovne budú uvádzať v týchto e, zoznamoch e, a vyrábajú ich podniky, ktoré boli v minulosti v rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Teraz ide o to, že daný podnik má v zozname nebezpečných látok, ktoré vyrába, o jednu nebezpečnú látku naviac ako v minulosti. Pozerám sa na hodinky. Nebudem e, zachádzať do, do podrobností, pretože čas je pokročili. Ak sú nejaké otázky, veľmi rád sa potom vyjadrím aj k podrobnostiam. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, rád by som ešte vypichol dve otázky. Poprvé, do akej miery bude možné očakávať nejaké mimoriadné um, ustanovenia, ktoré by boli zakotvené v právnych uh, aktoch. Na rozdiel od stanoviska komisie navrhujem diferencovaný prístup. Všetci ste obdržali v anglickej podobe môj návrh tohto diferencovaného prístupu v zásade ide o to, že zmena prílohy 1, ako by sa táto zmena mala vykonať. Musí však táto zmena prebehnúť iba v súlade s postupom spolurozhodovania. Musím pripomenúť, že komisia musí mať možnosť stanoviť isté celouniové výnimky. Môžem uvieť za niekoľko príkladov, ak si to želáte. Zároveň členské štáty musia mať možnosť prehodnotiť, či e, niektoré nebezpečné látky e, budú spadať pod smernicu alebo nie. E, čo sa týka ďalších pozmeňovacích návrhov, V nich je obsiahnutá aj jedna sporná otázka a tá súvisí s vareným prístupom k informáciám. Aj v tejto veci musím pripomenúť, že nemám na túto vec rovnaký názor ako komisia. Chcel by som ešte požiadať kolegov, aby aspoň prijali, aj keď to celkom nepochopia, aby prijali aspoň dôvody pre toto moje stanovisko.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 tak tu musíme povedať, že tieto osoby musia dostať všetky relevantné informácie, pokiaľ ide aj o druh a spôsob výroby, aj pokiaľ ide o vlastnosti látok, aj v súvislosti s tým, čo treba urobiť v prípade nehody. To znamená, že všetky osoby v blízkosti musia dostať relevantné informácie. To je ešte na zváženie je, že možno nie všetky informácie sú otvorené na e, internete. Možno, že niektoré v sebe majú aj určité riziko, niektoré môžu byť aj nositeľmi obchodného tajomstva. Okrem toho, tam môže byť aj veľa zbytočných informácií na internete, ktoré možno nie sú také dôležité v prípade nehody. Takže ešte raz by som chcel povedať, že žijeme v svete, kde podniky mm, sú vystavené možným útokom teroristov a preto by sme mali zvážiť, či všetky informácie zverejňujeme na internete a či by sa mali dostať tieto informácie aj ľuďom, ktorí nežijú v blízkosti takéhoto podniku a preto ich nepotrebujú. A ešte niekoľko slov na adresu miestneho výskumu. Podľa našich výpočtov polovica podnikov, ktoré patria do pôsobnosti Seveza 2, postihnuté touto otázkou. To znamená, že pri týchto podnikoch sa musia pravidelne merať emisie a skúmať. A preto by som chcel takýmto podnikom odporúčiť, aby takéto kontroly emisie robili spolu a e, aby to zviazali, previazali, robili a vykonávali takéto skúšky spolu. Ospravedlňujem sa, ak som prekročil časový rámec. Nemohol som sa vyjadriť ku všetkým otázkam, ale dúfam, že som zareagoval na tie najdôležitejšie a že som sa vyjadrím k tým najhlavnejším aspektom správy. A rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu teraz miesto na ktorý príde neskôr. Takže teraz by som chcel poprosiť tieňových spravodajcov. Najprv sa poďakovať spravodajcovi za jeho príhovor. Ďakujem. Ďakujem pán eh, Ader za naše konštruktívne stretnutia, ktoré sme doteraz mali vo veľmi otvorenej atmosfére. Taktiež vítam aj vašu správu. Podporujem vás v tom, keď ste navrhli, že by mali byť harmonizované kritéria pre derogácie, o ktorých rozhodne legislatívny akt. Áno, súhlasím s tým, naozaj by sa to malo riešiť spolurozhodovaním. A súhlasím aj s tým, keď pán Ader hovorí, že derogácie poskytnuté členskými štátmi za určitých okolností majú byť odstúpeniami iba od niektorých ustanovení, ale podniky musia plniť požiadavky na celé podniky. A to je veľmi vyvážený prístup, si myslím. To je niečo, čo umožní aj komisii manevrovať, ale je to pritom stanovisko parlamentu. Nesúhlasím však s tými zmenami, ktoré urobil pán Ader v súvislosti s informáciami. Myslím si, že komisia mala vyvážený prístup a nevidím tu možnosť, že by sa dalo rozlišovať medzi informáciami na internete a informáciami, ktoré máte k dispozícii ako občan a nesúhlasím veľmi s tým, že to sú informácie, ku ktorým by sa potom dostali e, ľahko teroristi. Predsa teroristi sa dostanú k tým istým informáciám ako občania. Takže tam e, podporujem to, čo povedala komisia a nie to, čo hovorí pán spravodajca. Ostali tu ešte otázky, ktoré sa týkajú pôsobnosti a myslím si, že by som dala prednosť tomu, aby sme v legislatíve mali aj ropovody, aj námorné plošiny. Ja viem, že tam sa legislatíva pripravuje, ale zatiaľ nie je pripravená. Takže by som bola za to, aby to bolo zatiaľ zahrnuté aspoň tu, teda v tom, čo už existuje. Potom tu mám ešte otázku k medziuskladňovaniu. O tom sme hovorili tiež na stretnutí tieňových spravodajcov. To nie je v pôsobnosti zatiaľ. A otázka je, ako dlho môžete skladovať niečo skôr, ako e, to bude zahrnuté do pôsobnosti. To je vlastne otázka na komisiu. Mohla by nám povedať komisia, že ako dlho môžete niečo skladovať, kým sa to dostane do pôsobnosti. Potom ďalej príloha 1 k nariadeniu COP. Tam e, to je niekedy otázne. Zdá sa, že je tu nižšia úroveň ochrany pre dioxíny z hľadiska ľudských bytostí a životného prostredia. Teda je to v prípade dioxínov a ťažkých palív. To by sme snáď mali e, hlbšie ešte preskúmať. A napokon by som tiež chcela požiadať komisiu, že prečo vylúčili e, tam tú expozíciu. Možno, že tam je určitá e, chyba, pretože tam e, je, máme údaje a údaje, ktoré sa týkajú práve ohrozenia príjmaním cez ústa a ja nechápem, prečo sa táto orálna expozícia vylúčila. Ďakujem. Nevidím tu pana Jotu z liberálov. Je tu niekto iný za liberálov, kto by sa chcel vyjadriť? Dobre, takže teraz si dám ja sám sebe slovo. Ja som tieňový spravodajca za zelených. Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu. Naše strednutia boli naozaj konštruktívne a vítam viacero častí vašej správy, podobne ako to spomenula Ursula a Mám tu ešte niekoľko vecí. Skutočne tieto návrhy s transparentnosťou, ktoré ste spravili, ma znepokojujú. Každý rok máme 30 veľkých nehôd pri takýchto inštaláciách a nemali sme zatiaľ žiaden teroristický útok na takéto zariadenia. Takže tá rovnováha tu je jasne preukázaná v hodnotení dopadu komisie a síce, že transparentnosť je najlepším bezpečnostným opatrením. Myslím si, že maximálna transparentnosť je to aj sladiska ekonomiky a bezpečnosti to najlepšie. Nemusíte byť e, chemickým inžinierom, aby ste vedeli, ktoré fabriky vyrábajú ktoré e, látky. Potom sú tu ešte ďalšie veci. Troška ma znepokojuje tá logika, ktorá je v návrhu, ktorá sa týka nezvyšovania počtu inštalácií, ale vlastne mne na tom nezáleží, koľko inštalácií je zahrnutých alebo nie. Dôležité je, aby tam boli tie, ktoré môžu byť nebezpečné. Predsa o to ide, o to ide v tejto legislatíve. Takže ak to znamená 5% viac alebo 2% na, menej, na tom nezáleží. Dôležité je dosiahnuť cieľ tejto smernice a to je ochrana občanov a životného prostredia v prípade katastrof. Takže by sme nemali vyškrtávať kategórie z tohto zoznamu len preto, aby sme mali rovnaký počet inštalácií. Naša povinnosť je chrániť občanov a počet e, e, inštalácií v oblasti pôsobnosti záleží od toho, čo vyrábajú. Predsa to nie je politické rozhodnutie, že o aký počet inštalácií pôjde. E, pokiaľ ide o to medziuskladňovanie, aj to je dôležité, ako aj výnimky sú dôležité v pôvodnom návrhu komisie. Ja nechápem, nebezpečná látka, predsa v rúre je nebezpečná látka stále a preto by mala byť v oblasti pôsobnosti. Nepotrebujeme tu mať nejaké e, e, plošné výnimky pre námorné plošiny a podobne. E, Takže ja si myslím, že tieto výnimky by tu nemali byť. Mali by sa riešiť ako všetky ostatné inštalácie. Ak je to nebezpečné, ak je to riskantné, tak majú byť pokryté, zahrnuté. Pokiaľ ide o oznamen, oznamovanie článok 6 a potom článok 8, dominancia, tak ak e, prevádzkovateľ podľa SEVESa nemá informácie o prevádzkach, ktoré nie sú v rámci SEVESa, veľmi ťažko sa mu potom plánujú niektoré opatrenia, niektoré prístupy a ťažko potom majú príslušné e, orgány všetky informácie, ktoré potrebujú na dobrú ochranu občanov, článok 19, ja si myslím, že by tam bolo e, logickejšie mať ten jednoročný interval aj pre závody na nižšej úrovni, pretože inak by sme sa dostali k zariadenia mimo SEVESA, ktoré nemajú vôbec žiadnu kontrolu. Potom dioxidný e, limit 1 kg nie je veľmi dobre zvolený. Lepšie je mať určitú koncentráciu a kombinované hraničné hodnoty, pretože inak nepokrieme všetkých. Vieme, že dioxín sa v koncentrovanej podobe až tak veľmi nepoužíva. Teším sa na prácu, ďalšiu prácu v tejto problematike, pretože doteraz bola veľmi dobrá. A chcem sa poďakovať spravodajcovi a ďalším spravodajcom tieňovým by mala byť Anna, potom Sabine. Nech sa páči. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, aj za dobrú spoluprácu pri e, našich stretnutiach tieňových spravodajcov. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme e, pri tejto práci nezúžili e, oblasť pôsobnosti tejto smernice, pretože SVZO2 potrebujeme vlastne posilniť a cieľom musí byť najvyššia možná ochrana občanov a pracovníkov a životného prostredia. A tento cieľ nesmieme ohroziť to a preto očakávam od našeho výboru, že oblasť pôsobnosti rozšíri pokiaľ ide o karcinogénne a teratogénne látky, tak v prílohe 1 musia byť uvedené, ako aj látky, ktoré majú za dôsledok oneskorené dopady na zdravie. A podľa mňa sem patria aj zariadenia CCS bez ohľadu na to, či sme za alebo proti ním. CCS je riziková technológia, ktorá je ešte v plienkach a smernica by mala obsahovať aj morské plošiny a ropovody a iné e, potrubné vedenia. To je tiež dôležité, aj doprava a medziskladovanie nebezpečných látok, napríklad na kolajach, na staniciach, by malo byť uvedené v tejto smernici, pretože nehody, ktoré sme už zažili, sa nesmú zopakovať. Skladky by mali byť tiež zahrnuté do smernice, najmä tie, ktoré spracúvajú nebezpečné odpady, pretože aj tam už došlo k úmrtiam. Dôležitá je zmena v prílohe 1, ktorá hovorí o spolurozhodovaní a nie o delegovaných, a nemali by tam byť delegované akty, tam súhlasím so spravodajcom. Teraz ešte k účasti verejnosti a o prístupe k informáciám. Komisia sama navrhla účasť e, verejnosti v zlepšenom formáte, ako aj zverejňovanie lepších e, e, informácií širšieho rozsahu, ale a zameranie komisie je také, že chce stanoviť aj presné hranice. Informácie sa nemajú zverejňovať, ak by to ohrozilo obchodné tajomstvo alebo bezpečnosť. Toto obmedzenie je podľa mňa príliš široké pretože za týchto okolností každá firma nájde dôvody, prečo by nemala uvádzať informácie. A verejnosť musí byť informovaná o tom, ktoré nebezpečné látky sa skladujú v jej okolí. To isté platí aj pre informácie o hodnotení rizika a bezpečnostné opatrenia. Tu nemôžu byť žiadne obmedzenia. A taktiež je dôležité poznať aj tú spoluúčinnosť s inými zariadeniami, prevádzkami v okolí, ako už povedal kolega Jednoducho treba vyvíjať tlak na prevádzkovateľov, aby e, prijali bezpečnostné opatrenie. Miestne orgány to nedokážu. Pri Fokušime sme týždne po katastrofe videli, ako prevádzkovateľ klamal verejnosť a možno aj japonskú vládu o rozsahu nehody a dôsledkoch a podobne. To je možno extrémny prípad, ale môže sa vyskytnúť. Preto treba zaručiť, že po nehodách, po katastrofách komunikácia s prevádzkovateľom je zverejnená a všetky informácie o škodách a o nápravných opatreniach sú k dispozícii obyvateľstvu. Nerozumiem, prečo sa tu uvádza, že informácie sú príliš zložité na to, aby im verejnosť rozumela. rozumela. To je neseriózne. Kto chce byť tu na sudcom, ktorý posudzuje inteligenciu verejnosti a najmä odbornej verejnosti? Transparentnosť je jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý rozhoduje o účinnosti SEVEZA 2. Komerčné záujmy nemôžu predsa ohroziť alebo potlačať bezpečnostné záujmy. Potom ešte k inšpekciám. Ja vítam návrh komisie zlepšiť normy a myslím si, že vysokorizikové zariadenia by mali byť kontrolované aspoň raz do roka a pri tejto príležitosti chcem ešte poukázať na to, že sú veľmi dôležité pre bezpečnosť aj neohlásené dodatočné návštevy. Komisia musí určiť e, normy, ktorých sa majú členské štáty pridržiavať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Orsterosi, nevidím ho. Takže by sme prešli k ďalším rečníkom. A prvým je Karl Heinz Lorenz. Äh, Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že komisia aj kolega Áder nás veľmi zoširoka informovali. Nemám veľa pripomienok. A môžem sa pridať tomu, čo tu zaznelo nakoniec. A chcem zabrániť tomu, aby sme nevyliali vodu aj s dieťatkom. Chcem sa spýtať toto. Čo robia členské štáty so smernicou SEVEZO, ktorú momentálne máme? Čím viac sa zaoberám o tým, čo sa deje s európskou legislatívou, tým viac som frustrovaný a sklamaný a rád by som vedel, že skôr ako rozšírime pôsobnosť, čo si myslím, že by bolo správne, tak by som chcel vedieť, čo robia členské štáty vrátane môjho pri vykonávaní už existujúcich právnych predpisov, čo sa už dosiahlo. Takže uvidíme, či je tu odpoveď. Teraz ďalej, prosím, Holgat Kramer. Ďakujem. Je tu veľmi silná spätná väzba, ospravedlňujem sa. Určite to bude moje energetické žiarenie. Mám otázku, ako mal Karl Heinz Lorenz. Ochrana obyvateľstva a životného prostredia sú veľmi dôležité. O to sme už hovorili, ale musíme dať pozor na to, aby sme slovo ochranu nepoužívali ako smrtiaci úder, pretože povedali ochrana a potom by to znamenalo napríklad, že by sme SVZO2 rozšírili na všetky škodlivé látky. A to si myslím, a to má Karl Heinz určite pravdu, že to by znamenalo, že vylejeme vodu aj s dieťatkom z vaničky. Chcem povedať toto. Máme dobre fungujúcu SVZO smernicu. To ste povedali. Povedali ste, že sme mali 25 až 30 nehôd. To je veľmi dôležitý argument, aby sme o tom hovorili, či potrebujeme inú bezpečnosť alebo upraviť rozsah pôsobnosti. Tá otázka, ktorú tu ja vidím, je, že čo boli príčiny týchto nehôd. Boli to zariadenia, ktoré ne, spadali pod Sevezo, alebo boli to najmä zariadenia, ktoré, na ktoré sa vzťahovalo Sevezo. Boli to nehody spôsobené látkami a dobou expozície alebo ničím iným. A ešte ma zaujíma aj presne to, čo povedal Karl Heinz. Ako sa vykonáva Sevezo v členských štátoch? Chcem totiž poukázať na to, že mám určité otázniky v súvislosti s tým, či rozšírenie pôsobnosti, najmä v kategórii 3, to je kategória rizika 3, prináša so sebou naozaj vyššiu bezpečnosť. Pre mňa som zatiaľ nepočul odpoveď na to, alebo či to neznamená len, že na konci zaplatíme účet za zvýšenú reguláciu. A spravodajca tiež už povedal, či to bude o 5 podnikov alebo 30 podnikov viac. To predsa nie je dôležité. Dôležité je, že či sa pozeráme na celú Európu alebo na jednotlivé členské štáty. V našom regióne, odkiaľ som ja, nie je jediný veľký chemický závod a napriek tomu musíme počítať s tým, že ak budeme mať takúto legislatívu, tak budeme mať o 30 viac podnikov, ktoré pracujú e, s nebezpečnými látkami podľa SEVEZA a pre mňa to naozaj znamená, že či sú náklady a prínosy v dobrom súlade či e, máme zvýšenú bezpečnosť alebo len zvýšené byrokratické náklady. Toľko k tejto otázke rozšírenia pôsobnosti. Mňa trocha prekvapuje, že na tomto mieste komisia takmer 5 minút pred 12. rozšírila rozsah pôsobnosti, pretože na rokovaniach pracovnej skupiny v minulosti vôbec neboli takéto náznaky. Mám podklady z komisie, kde sa hovorí, že E, bezpečnosť má ovplyvniť e, nutnosť rozšírenia. Potom tu mám ešte niekoľko, mm, jedna, dve menších poznámok. Chcem len pripomenúť, že aj skúsenosti s inou legislatívou, ktoré hovoria o počte inšpekcií, neznamenajú aj zvýšenie bezpečnosti. Počet inšpekcií má závisieť od rizika toho, ktorého zariadenia a od skúseností prevádzkovateľa zariadenia. Čím častejšie prichádzate, neznamená automaticky, že zvýšite bezpečnosť zariadenia. A aj tu vzniká otázka, že či tie vykonávacie orgány majú dosť pracovníkov na to, aby dokázali zvládnuť rozšírenie inšpekcií. Napísať to na papier je vždy jednoduché, ale či sa to dá urobiť v praxi je druhá vec. A posledná otázka je účasť verejnosti. Samozrejme, potrebujeme transparentnosť, ale aj pri zverejňovaní informácií si musíme vždy položiť tú otázku, že či tým zvýšime bezpečnosť, alebo či, ak nedáme pokoj, zvýšime, nedáme pozor, zvýšime znepokojenie verejnosti, pretože informácie o skladovaní veľmi nebezpečných látok, ako to už Karl Heinz povedal, môže znepokojiť ľudí, môže upozorniť aj tých ľudí, ktorí by chceli plánovať nejaké útoky, aby to spravili. Doteraz sa zatiaľ nič takéto nestalo síce, v súvislosti s teroristickými útokmi, ale treba dávať pozor, že či takéto informácie, ktoré zverejníme, sú naozaj vhodné na to, aby zvýšili transparentnosť, alebo či sú to informácie, ktoré znepokoja, zneistia verejnosť, ktorá si s nimi nevie poradiť a možno nakoniec to ešte navedie niekoho k činom, ktoré sme vôbec nechceli. Inak chcem spravodajcovi poďakovať, ktorý prišiel s vynikajúcim návrhom. Dokážem žiť s tým, čo navrhol, ale samozrejme e, e, musíme ešte zvládnuť to, čo sú horúce zemiaky. Ďakujem. Thank you. And... Ďakujem pekne. Vidím, že pani Katalina Garagenáď je tu za radu. Chceli by ste sa prosím vyjadriť? Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Príjemné popoludnie všetkým prítomným. Áno, zastupujeme maďarské predsedníctvo. Predsedala som schôdzam pracovnej skupiny. Ak dovolíte, rada by som zablahoželala pánovi Aderovi k tejto veľmi rozsiahlej správe a dúfam, že sa nám podarí spolupracovať s parlamentom čo najefektívnejšie, ak všetko pôjde dobre a je, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Iste viete, že tento návrh bol zverejnený a schválený 22. decembra minulého roka. Teda bol to tak povediať vianočný darček. A Ehm, my sme tento dôležitý ehm, dokument prevzali ehm, s otvorenou náručou. Už sme 5 krát o tom rokovali na úrovni pracovnej skupiny aj s komisiou. Taktiež sme už vypracovali prvý návrh predsedníctva, potom nasledovali rozsiahle rokovania, ktoré trvali 5 pracovných dní a potom v závere za podpory väčšiny členských štátov, ktoré predložili písomné stanoviská, sme potom vypracovali záverečnú verziu. A to sme potom predložili na schválenie členským štátom. Mm, v tomto texte sme sa snažili vyjasniť mnoho otázok, ale nepodarilo sa nám eh, vyjadriť sa k k tým nedorešeným otázkom síce rozsah pôsobnosti, výnimky, taktiež e, núdzové plány, informácie pre verejnosť. Musím vás na tomto mieste informovať, že na rade sa členské štáty postavili dosť odlišne k týmto otázkam. Aj čo sa týka rozsahu pôsobnosti, aj informovania verejnosti a sú taktiež e, e, dosť veľké nejasnosti v otázke inšpekcií. Ale myslím, že sa snažíme o to isté v podstate, tak ako parlament. Teda myslím, že je reálne dosiahnuť dohodu v prvom čítaní a želám vám všetkým veľa úspechov vo vašej ďalšej práci a dúfam, že budeme spolupracovať v budúcnosti rovnako dobre ako doteraz. Ďakujem pekne. Ehm, neviem, či niekto za komisiu by rád zareagoval na otázky. Chce sa niekto vyjadriť za komisiu? Pani Wenning, ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem všetkým ostatným, ktorí sa vyjadrili. Mm, komisia by najmä rada poďakovala pánovi Adrovi za jeho rozsiahlu a veľmi konštruktívnu správu. Zaznelo tu viacero otázok, ktoré sa týkali tohto dokumentu, ale na úvod by som sa rada vyjadrila k tomu, čo povedal pán Ader na úvod a potom by som sa rada vyjadrila v skupinách k jednotlivým bodom, ktoré to boli nastolené taktiež e, k ostatným otvoreným otázkam. Takže, čo sa týka samotnej správy, tu oceňujeme, taktiež chceme oceniť jeho návrh a najmä jeho stanoviská, ktoré sa týkajú zosúladenia prílohy 1. To sa v podstate týka rozsahu pôsobnosti. Sme veľmi radi, že náš prístup, ktorý sa týka e, verejnej informovanosti a prístupu k spravodlivosti je tiež ozrkadlený v tomto návrhu, taktiež ustanovenia v tomto smere e, sa do veľkej míry podarilo zapracovať aj v správe pána ádera. E, podporujeme veľkú väčšinu pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Domnívame sa, že v niektorých prípadoch by bolo možné ich ešte čiastočne vylepšiť. Možno v iných prípadoch by bolo potrebné popracovať na formulácii. Jeden sporný bod e, možno e, je spojený s nedorozumením. E, v jednom bode sa hovorí o ochrane vlastníctva ktorá je údajne cieľom eh, tejto smernice. Myslíme si, že to nie je správne formulované. Zapracovali sme to do smernice, respektíve do definície eh, významných nehôd, a to iba za účelom informovania o nehodách, eh, nie z nejakých iných dôvodov. Domnievame sa, že nie je nevyhnutné spomínať to explicitne, pretože okrana ľudského zdravia a životného prostredia pokrýva samozrejme aj ochranu majetku. Ďalej, čo sa týka celej pasáže o informovaní verejnosti, e, ke spravodlivosti, to by som možno spojila aj s niektorými ďalšími otázkami, ktoré tu zazneli. Ak dovolíte, pán predsedajúci, rada by som krátkosti zareagovala na to, čo Niektorí členové výboru spomenuli v súvislosti s implementáciou v súčasnej smernice SEVESO. Celkom si viete, že je k dispozícii správa od augusta 2010, teda je to dosť aktuálna správa, nedávno vypracovaná a v nej sa hovorí, že smernica za posledných 15 rokov sa plní do veľkej miery uspokojivo a sú isté problémové oblasti, nie je ich veľa. Domnievame sa, že najmä aspekt informovanosti a články o poskytovaní informácií o bezpečnostných opatreniach, o preventívnych plánoch proti rozsiahlým nehodám sa musia viac sprístupniť verejnosti, aby verejnosť mala od nich prehľad. Toto sú tie problémové nedostatkové oblasti. Jeden z dôvodov, ktorý sme zadefinovali ako príčinu týchto nehôd, často sa to pripisuje vnútorným organizačným aspektom alebo e, nedostatkom v zariadeniach. Mm, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, už v úvode som spomenula, že nesmieme zabúdať, že zosúľaďujeme CVZO smernicu s tým, čo už bolo dohodnuté a schválené a čo spadá do inej smernice. Je to v, v celom tom balíčku REACH, je to nariadenie CLP. A dôvod, prečo sa mení smernica SEVEZO, je spojený práve e, s týmto odlišným dôvodom klasifikácie. To vychádza z rozsiahleho e, množstva informácií a iných postupov, ktoré boli schválené v súlade so nariadením CLP. Teda my neriadíme tento proces. Mnoho zmien vyplýva zo samotnej smernice a potreby zosúľadiť ju s existujúcou legislatívou. Viacerí z vás sa vyjadrili k otázke bezpečnostnej doložky a výnimiek. Domnievame sa, že na to, aby sme eh, predišli ne, nesprávnemu zakomponovaniu istých prvkov e, do smernice Zaviedli sme isté ustanovania, ktoré znamenajú, že jednak sa môže daná látka pokryť buď na európskej alebo na národnej úrovni a v prípade potreby by sa potom vysledovalo, či nebola neprávom táto látka zahrnutá do zoznamov. Chceme predísť e, nejakým nedostatkom implementácií v plnení tejto smernice, aj čo sa týka hospodárskej súťaže. Domnievame sa, že e, je potrebné sa venovať týmto otázkom budúcnosti. Čo sa týka európskej úrovne, naďalej tvrdíme, že zrejme je nevyhnuté zachovať túto výnimku, ale zaznamenali sme aj isté ktoré súvisia s tým, že by to malo prebehnúť v súlade s postupom spolurozhodovania. Nemyslíme si, že sa dá čakať príliš dlho na prijímanie takéhoto rozhodnutia. Najskôr schválenie tejto legislatívy, potom eh, v ďalšom štádiu vyhodnotovanie kritérií, na základe ktorých by sme poskytovali tieto výnimky a potom eh, sa venovať ďalšiemu štádiu spolurozhodovania. Vychádzame z toho, že chceme prehodnotiť kritériá, ktoré by sa mali dodržiavať ešte predtým, ako sa udeli výnimka. A tieto kritériá sa za istých okolností môžu eh, schváliť už v rámci tejto legislatívy. Komisia po zvážení uviedla, že je ochotná pristúpiť na takéto riešenie a zorganizovali sme už semináre s odborníkmi z členských štátov, aby sme našli vhodný spôsob, ako to urobiť. Teda dúfame, že týmto zareagujeme dostatočne na obavy, ktoré vyjadrili parlament aj rada. Čo sa týka dostupnosti informácií, už som uviedla, že jeden z dôvodov nedostatkov v poslednej správe je, že tieto informácie neboli dostatočne dostupné. Mm, domnievame sa, že to, čo žiadame, nie je príliš veľa a nezachádza to do oblasti, kde by sa dalo tvrdiť, že príliš zaťažujeme verejnosť podrobnými informáciami alebo že zverejňujeme nejaké dôverné informácie o podnikoch, ktoré by napríklad mohli zvýšiť riziko teroristických útokov. Keď sa pozriete na text, e, z neho jasne vyplýva, že to, čo žiadame, sú iba všeobecné informácie, ktoré by sa mali podľa nášho názoru zverejňovať a taktiež aktualizovať na internetových stránkach. Pretože internet práve je v súčasnosti médium, ktorému má väčšina občanov prístup. E, informácie na ňom sú rýchlo dostupné, dajú sa ľahko šíriť, e, dá sa tam zverejniť informácie o tom, e, aký obsah majú dané chemické látky, aké plány majú dané zariadenia a, a to je najdôležitejšie, ako dané orgány majú v pláne implementovať núdzové plány na ochranu ľudského zdravia. Domnievame sa, že toto je dôležité. Rozhodne tým nechceme prehlbovať nejaké iné ciele, ktoré vôbec nie sú v našom záujme. To isté sa týka inšpekcií. Ako mnohí iste viete, už sme rokovali o inšpekciách aj na iných fórach, keď sme hovorili o smernici o priemyselných eh, emisiách. Keď sa pozrieme na jednotlivé verzie, e, táto smernica e, SEVESO, e, sú tam rôzne kategórie rizika a to v závislosti od toho, v akej kategórii je dané zariadenie, daná prevádzka. A to súvisí aj s požiadavkami, ktoré daná prevádzka musí splňať a podľa nás je to v súlade s pravidlami, ktoré boli v minulosti schválené. Neviem, prečo by sme mali pristupovať k zariadeniam v rámci smernice CVSO inak e, ako k zariadeniam, ktoré sú, e, spadajú pod iné smernice, iné nariadenia. Okrem toho sú aj inšpekcie, ktoré nie sú ohlásené. Nemusia sa um, ohlasovať e, dva alebo tri týždne dopredu vedeniu daného podniku. Neviem, pán predseda, či mám ešte čas, či môžem pokračovať. Na záver by som možno ešte uviedla, prečo sme nerozšírili rozsah pôsobnosti napríklad na um, potrubné vedenia a námorné plošiny. Myslíme si, že Ropné plošiny eh, by sa mali zahrnúť do legislatívy, ale očakáva sa, že to vyplynie zo znamenia komisie, ktoré bude namierené na otázky konkrétne bezpečnosti eh, ropných plošín a s tým, súvisiacich, eh, zariadení. Dúfame, že E, tým reagujeme dostatočne na e, vaše výhrady. Čo sa týka e, tých potrebných zariadení, do konca roka očakávame, že budeme mať dostatočné informácie a potom zvážime, či bude potrebné to zahrnúť do tejto smernice alebo nie. Potrebujeme však tieto informácie na to, aby sme to mohli riadne vyhodnotiť. Ďakujem pekne, pán predseda. A v tejto chvíli, ak budú nejaké ďalšie otázky, môžeme ich doriešiť na bilaterálnej úrovni. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Frau Wenning, für die Antworten auf die... Ďakujeme pekne, pani Wenning, za odpovede na všetky otázky. Ešte dáme slovo spravodajcovi opätovne. Nech sa páči, pán Ader. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa poďakoval všetkým kolegom za veľmi užitočné príspevky Teraz mám tu nepríjemnú príležitosť e, a povinnosť, e, že musím skonštatovať, e, že sme sa síce stretli viackrát aj s jednými spravodajcami, aj s odborníkmi, ale ešte sa sme vlastne nedoriešili všetky otázky, ktoré je potrebné doriešiť. Napríklad otázka verejného ten prístup k informáciám. Myslím si, že toto je jedna z najchulostivejších otázok v tomto návrhu. Či by sme mali tento text návrhu interpretovať tak, ako to navrhla pani Wenning? Ak by sme to urobili, myslím, že by sme nemali o čom diskutovať, pretože to, čo sme si vypočuli, je, že komisia sa snaží zverejňovať iba všeobecné informácie na internete. Ja s tým plne súhlasím. Každá informácia, ktorá zvyšuje povedomie občanov, ktorá lepšie informuje občanov o tom, akému riziku čili aby sa mala zverejniť na internete. V tomto sa zhodneme. To nie je sporné, ale podľa mňa je trochu problém v tom, že je mnoho informácií technického odborného charakteru a tie sa často zverejňujú. A prehliadky e, týchto prevádzok, respektíve zápisnice z týchto prehliadok sa zverejňujú na internete a to nie je potrebné. Tým sa nezlepšuje pocit bezpečnosti občanov. Na druhej strane, ak takáto zápisnica e, inšpekcie bude zverejnená na internete, tí, ktorí majú e, zlé úmysly, majú potom prehľad o tom, kde sú naše slabé miesta. Prečo by sme mali zverejňovať takéto informácie? Prečo by sme sa mali e, takto sami stavať do ťažkej situácie? Môže sa stať, že by sme takto vlastne núkali teroristom informácie, ktoré by mohli potom využiť. Sú to informácie, ktoré sa týkajú prevádzky e, veľmi chúlostivých zariadení a podnikov. Ďalej, čo sa týka e, rôzne interpretácie textu, a to sa dá vyriešiť veľmi ľahko. Môže sa stať, že naozaj si nerozumiem iba na tej obsahovej úrovni. To by sa potom vyriešilo naozaj veľmi rýchlo. Ďalej spomína sa tu aj dominový efekt, ktorý súvisí s dostupnosťou informácií. Návrh komisie by podľa nášho názoru sa mal doplniť. V krátkosti vysvetlím prečo. Ak vedľa chemickej prevádzky bude iný podnik, tento bude zo zákona viazaný splňať e, všetky parametre, ktoré už splňa aj už existujúci podnik v procesu certifikácie, ak tento existujúci podnik nie je ochotný zverejniť tieto informácie, nebude možné otvoriť túto novú prevádzku, nebude možné povoliť túto investíciu. My navrhujeme, aby za podpory verejných eh, orgánov tieto údaje sa museli povinne poskytovať podniku, ktorý bude investovať eh, vedľa už existujúcej prevádzky. Kolegovi Kramerovi môžem povedať toľko, že na margo toho, čo ste spomenuli, že vo vašom volebnom obdobe obvode nie je veľa technických chemických prevádzok, ale e, počítate s 30-percentným rozšírením podnikov, ktoré spadajú do smernice SEVESO. O tých 30% sme už hovorili aj o zástupcoch podnikov, ktorí rokovali o tomto čísle. Dnes aj oni tvrdia, že ide maximálne o 10% navýšenie tohto počtu podnikov, ktoré by spadali do smernice Sevezo. Pán kolega Kramer, ak máte nejaké výpočty, ktoré jasne dokazujú, že po schválení tohto návrhu naozaj dôjde k 30-percentnému rozšíreniu počtu podnikov, ktoré spadajú do smernice Sevezo. Prosím, poskytnite mi tieto čísla a údaje, pretože zatiaľ som nedostala žiadne takéto údaje od nikoho. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Herr... Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Pán Kramer vám odovzdá celkom ste tieto výpočty, či už ide o 30 alebo 10 a potom posúdime, či toto rozšírenie naozaj prebehne v takejto veľkej miere alebo nie. Myslím, že to bola e, rozsiahla a dobrá diskusia k tejto dôležitej téme. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 23. júna 2011 o 12. hodine. Hlasovanie vo výbore prebehne v októbri, potom v pléne sa to bude prejednávať v decembri. Teda ak sa to všetko podarí, ešte do konca roka to uzavrieme. Ďakujeme pekne všetkým, aj komisii, aj kolegom. A teraz prechádzame k bodu 4. Ochrana zdrojov pitnej vody. Hier hat die Kommission mitgeteilt, dass Komisia oznámila, že došlo k zmene, respektíve, že zmena smernice o pitnej vode nie je nevyhnutná. E, to veľmi zaujíma výbor pre životné prostredie. Chceme o tom rokovať, o jednotlivých aspektoch tejto témy a prizvali sme zástupcov komisie, aby nám predložili správu. Konkrétne tu máme Helmuta Luša z Generálne pre životné prostredie, konkrétne z oddelenia 2. A dávam mu hneď slovo. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem, vážený pán predseda. Komisia víta toto pozvanie, aby sa mohla vyjadriť pred vašim výborom po výmene listov medzi vami a komisárom. My sme preskúmali ochranu E, zdrojov pitnej vody z viacerých hľadisk. Najskôr sme sa pozreli na možnosti, aké má Európska únia v oblasti e, bdenia nad kvalitou vody a potom sme preskúmali aj otázku kvality e, pitnej vody, ktorá je distribuovaná k spotrebiteľom. No a po tretie, sme preskúmali ochranu pitnej vody v rámci životného prostredia z hľadiska kvality a disponibility. Začnem e, tými parametrami jednotlivých hodnôt, ktoré sa nachádzajú v smernici o pitnej vode. Tieto parametre o hodnotách sú vo všeobecnosti e, široko teda známe v súčasnosti a práve preto Komisia v tomto štádiu nenavrhla parlamentu ani rade revíziu týchto parametrov jednotlivých hodnot. To vlastne možno robiť iba e, špeciálnym postupom. Samozrejme, že to neznamená, že komisia nesleduje tieto vedecké a technické parametre a že nenavrhne v budúcnosti príslušné legislatívne zmeny. Zároveň isté technické detaily, ktoré sa týkajú e, odoberania vzoriek a analýzy pitnej vody, musia byť aktualizované a komisia navrhne aktualizáciu podľa postupu kontroly a pokiaľ ide o kontrolu e, vody, ktorá sa dostáva k spotrebiteľovi, tak vo všeobecnosti do vodovodov, tak tam máme veľmi dôležité aspekty, veľmi vysoké kritériá, ktoré musia spotrebitelia splniť. Musí tam byť e, splnený istý počet spotrebiteľov v niektorých regiónoch. Ďalej treba rešpektovať tých najslabších dodávateľov a tam naozaj už sa vyskytujú problémy. 30 až 40 dodávateľov nedis- nerešpektuje smernicu o pitnej vode. E, to si môžete prečítať aj v odpovedi e, komisára. Komisa, komisia pracuje teda v dvoch oblastiach. Poprvé, snažíme sa e, vytvoriť taký informatívny a praktický dokument, ktorý by bol zaslaný členským štátom. A po druhé, ide tu o vyhodnotenie existujúcich rizík E, pokiaľ ide o malých dodávateľov vody. Na druhej strane tu máme e, e, možnosť spolupráce, ktorú teda by sme mali etablovať medzi jednotlivými podnikmi, ktoré nemajú povinnosť podávať hlásenia ohľadne vody. Toto dostanú takisto všetky členské štáty na známosť my už vedieme bilaterálne rokovania s členskými štátmi, no a samozrejme, že budeme e, prijímať aj e, ak budeme vlastne spúšťať aktivity e, v súlade s článkami 252 a tak ďalej, ďalej vodné zdroje. Smernica, rámcová smernica prispeje k zlepšeniu zásobovania vodou je tu povinnosť, aby všetky vody, jazera, e, zdroje vodné, e, vlastne e, odsoľovacie zariadenia aby všetci vlastne mohli poskytovať vysokokvalitnú vodu. A takisto sú tu isté kritéria, ktoré musia splňať rezervoáre pre pitnú vodu. Sú tu isté programy, isté plány, existuje rámcový kalendár, ktorý už v Portugalsku došlo k jeho porušeniu, takisto aj v Grécku a v Belgicku, Španielsko a Slovinsko takisto ho porušili a oni žiadali komisiu o pomoc. V budúcnosti Komisár Potočník sa zaviazal, že do, roka, do konca roku 2012 predloží dokument, ktorý by predložil eh, vyhodnotenie komisie a všetky, že budú tam vyhodnotené všetky rámcové programy, všetky plány a komisia sa chce parlamentu poďakovať za to, že poskytol príspevok na financovanie pilotného projektu, ktorý e, má vlastne zaviesť do praxe, pomôcť zaviesť do praxe všetky tieto programy. Po druhé, pokiaľ ide o závery ohľadne nedostatku vody v období sucha, e, ktorým trpia niektoré krajiny na juhu Európskej únie, ale takisto aj iné krajiny, iné štáty, ktoré majú problémy e, s vodnými zásobami. No a tretím aspektom je analýza dopadu klimatických zmien, konkrétne oteplovania na vodné zdroje. Takže my diskutujeme e, s mimovládnymi organizáciami, dodávateľmi vody, členskými štátmi, a závery budú zverejnené na internete. My takisto budeme skúmať aj a zaoberať sa politickým príspevkom parlamentu, najmä e, e, intergrupy, ktorú predkladá pán Zéber. Ochrana vodných zdrojov si vyžaduje významné investície v rámci celej Európskej únie a i to je veľmi dôležité pre budú, prvok pre budúce finančné e, perspektívy. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za váš úvod, ďakujem za e, otvorenie debaty e, k vodnej, k pitnej vode. A ochrana pitnej vody to je vlastne najväčšia priorita, priorita priorít v zákone sú stanovené parametre jednotlivých hodnôt, ktoré majú zodpovedať e, istému stavu. V súčasnosti nemáme nejaké poplašné správy alebo upozornenia na to, že by bolo potrebné ich zmeniť, mm, ale máme tu teda istý nedostatok vody, tým trpí Južná Európa ale samozrejme aj stredná Európa. Pre, tam už niekoľko týždňov nepršia za Alpami, sa situácia môže stať naozaj e, veľmi zložitou. Keďže pokiaľ ide o úspory vody v Európe, treba si položiť otázku, či tam treba aplikovať homogénny a uniformný prístup, alebo či ho treba diferencovať, pretože vieme, že niektoré krajiny majú dosť vody, zatiaľ čo ďalšie krajiny, ako dobre vieme, musia pridať v oblasti šetrenia vodou. V mojej krajine napríklad sa hovorí, že riadenie vody sa týk, je v rukách miestnych samozpráv a každá miestna samozpráva je zodpovedná za riadenie e, vodných zdrojov a pitnej vody. To patrí medzi ich právomoci. Samozrejme, že komisia si želá vnútorný trh, to znamená dereguláciu tohto trhu s vodou a podľa vášho názoru je to e, kompetencia, ktorá e, prináleží komisii, aby ju riešila, pretože v dokumente od komisie sa prakticky hovorí, že by tu malo byť pridelovanie týchto e, trhov v celej Európe. Ja si neviem, ako to môže fungovať, lebo pokiaľ ide ak je voda kvalitná, tak netreba nutne modifikovať pravidlá. Viktorio Prodi, nech sa páči. ďakujem, pán predseda, ďakujem eh, komisii za prezentáciu a chcem povedať, že ja zdieľam tie hlavné línie vystúpenia okrem niektorých priorít pretože my e, zažívame a ešte budeme aj zažívať významné zmeny v oblasti zrážok a to všetko samozrejme súvisí s klimatickými zmenami, ktoré sú už výrazné. No a z tohto hľadiska e, by som chcel upozorniť na potrebu takej všeobecnejšej politiky, výraznejšej politiky, pokiaľ ide o vodu. A riadenie vody, a teda to by malo patriť do e, riadenia toho teritoriálneho, pretože vieme, že už klíma sa čiastočne zmenila. A preto by som sa chcel komisie spýtať, či predpokladá nejakú činnosť v oblasti reinjektovania vôd do tých e, vrstiev na to, aby vlastne tieto vodné zdroje boli obnovené. A my vieme, že to sú dodatočné zásoby vody, e, ktorá môže byť používaná aj na pitie a na prípravu na konzum. Ďalšia otázka sa týka potreby, a to je veľmi dôležité pre miestne samozprávy, vziať do úvahy nepermeabilnosť niektorých oblastí, kde sa e, vyvíjajú isté špecifické aktivity za účelom, aby sa vyhlo tomu, že voda, aby neprenikla do tých freatických vrstiev práve vďaka tejto impermeabilizácii. Takže potom tam bude potrebné do týchto spodných e, vrstiev reinjektovať vodu, aby sa obnovili rezervy. Chcel by som zdôrazniť, že je rovnako nevyhnutné zrevidovať celú politiku v oblasti hospodárenia s vodou, ako aj rámcovú smernicu o vode v súvislosti s prebiehajúcimi klimatickými zmenami. Je nevyhnutné, aby sme zlepšili kvalitu vody samozrejme, ale e, takisto musíme vytvoriť vodné rezervy, vodné zásoby a konkrétne vlastne tých spodných vôd. Ďakujem. Vittorio Prodi, Linda. Ďakujem Vittorio Prodi. A teraz Linda McKeven. Unikol mi úvod vašej prezentácie, musela som hlasovať v inom výbore, ale chcem sa opýtať, že Mm, ste nám poskytli skôr iba informácie o najlepších postupoch, e, nie e, nejaké konkrétne legislatívne návrhy. Chcem sa opýtať, e, kto presne sleduje tieto najlepšie postupy a kto z nich bude mať prospech. Čo hovoríte napríklad na reformu SPP? V piatok som sa zúčastnila podujatia, ktoré sa zaoberalo situáciou močiarov v Yorkshire vo Veľkej Británii Vodné spoločnosti majú problém, že e, nevlastnia pôdu, e, pôdu vlastne farmári, také e, mm, plochy sa využívajú na šport, napríklad na streľbu vtákov a podniky majú zodpovednosť však za kvalitu vody. A musia sa dávať, aby sa kvalita dodržiavali. Aby sa dodržiavala daňoví poplatníci, však musia platiť, ak napríklad je potrebné Eh, čistiť eh, veľké plochy, napríklad eh, je potrebné ehm, zhromaždiť alebo vyčistiť rašelinu a chce sa tam vysadiť iný porast. Všetky tieto operácie musí zaplatiť daňový poplatník, aby sa potom zlepšila kvalita vody. Teraz sa venujeme revízii SPP, chceme revidovať postupy v polnospodárstve. E, chcem sa opýtať, do akej miery sa vy zapájate do týchto opatrení a do akej miery e, sa môžu potom e, zredukovať problémy, ktoré súvisia s vodným hospodárstvom a, a do akej miery by sa prírodné filtre, ako napríklad rašelina, mohli zakomponovať do týchto opatrení, pretože to bude aj finančne zaujímavé pre spotrebiteľov ak by sa podarilo využiť tieto prírodné zdroje a filtre. Danke, Klas. Pekne, Krista Klas. Ďakujem. Voda je dlhodobou úlohou pre nás, keď, a keď hovoríme o ochrane zdrojov pitnej vody. Rada by som vypichla a položila dve konkrétne otázky zastupcovi komisie. Hovoríme o šetrení s vodou, je potrebné zachovať zdroje pitnej vody, e, je pravda, že e, vo veľkých častiach Európy sa príliš veľké e, e, šetrenie potom odzrkadľuje na zlom stave vodovodných potrubí, pretože sa nedostatočne čistia a to spôsobuje problémy. Ako by sa to mohlo riešiť? Pán predseda už spomenul, že prístup k vode sa vníma v Európe odlišne. Možno by sa mohli aj zo strany komisie preto vyvinúť rozlišné postupy prispôsobené geografickým oblastiam. Zajtra budeme hovoriť o nariadení, ktoré sa týka stiahnutí z fosfátov z čistiacich prostriedkov a ide nám predovšetkým o to, aby sme aj to minimálne množstvo z prostriedkov na umývanie riadu taktiež e, zakázali. Chcem sa opýtať nášho odborníka, či naozaj je to tak zásadné pre kvalitu pitnej vody, aby sme e, takto urýchlene a unáhlene, bez nejakého prehľadu o e, alternatívach, zavádzali takéto zákazy, čo sa týka obsahu fosfátov v prostriedkoch na umývanie riadu, či sú nejaké alternatívy. Ďakujem pekne, Chris David. Ďakujem pekne, veľmi ma zaujímalo, čo k tomu povie Vittorio Prodi, pretože mm, vieme, že téma opätovného vkladania vodných e, zdrojov do existujúcich e, zásobníkov je veľmi zaujímavá téma. Viem, že e, Mexico City sa zaoberá toto problematikou. V Európe sa zatiaľ tomu prakticky nikto ešte nevenuje. Teda veľmi ma zaujíma, ako sa k tomu postaví komisia. Nemyslím si, že je potrebné, aby komisia vypracovala novú legislatívu, kým máme legislatívu o istých štatutárnych dokumentov, ktoré členské štáty nedodržiavajú. Komisia hovorí, že isté opatrenia sa už prijali E, najmä pokiaľ ide o Portugalsko, Grécko, Dánsko a Belgicko, ak sa nemýlim. A čo sa týka Španielska a Slovinska, aj to sa chystá, ale to sa týkalo iba e, jedného konkrétneho e, aspektu legislatívy v oblasti vody. Chcem sa opýtať, čo s tými ostatnými oblastiami pán komisár sa zaviazal pred našim výborom, že bude sledovať dodržiavanie legislatívy a že to bude vnímať ako o mnoho väčšiu prioritu ako um, doposiaľ. Myslím, že pán komisár predsa len nevyužíva všetky možnosti, ktoré má a e, nevyužíva e, nástroje na to, aby prinútil členské štáty dodržiavať e, legislatívu, ktorá už je v platnosti. Chcem sa opýtať, aké kroky sa plánujú, aby sme zabezpečili, že členské štáty budú dodržiavať to, k čomu sa zaviazali. Ďakujeme pekne a Posledným rečníkom je pán Salvatore Tartarela. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Keď sa tvrdí, že existuje prepojenie medzi e, klimatickými zmenami a zásobami vody, tak sa pýtam, že prečo Európsky parlament a komisia venuje toľko času klimatickým zmenám a tak málo priestoru práve nedostatku vody. E, želal by som si, aby tak parlament, ako aj komisia v tejto oblasti venovala tejto oblasti všetku potrebnú pozornosť, pretože my môžeme žiť naďalej e, v svete so znečistenou atmosférou, ale vo svete bez vody môžu vzniknúť vojny a môžeme zomierať. Takže to sú mimoriadne závažné otázky nemyslím si, že my e, venujeme dostatočnú pozornosť šetreniu vodou. Napríklad e, najväčšia e, talianská rieka je takisto zásobovaná, je vlastne plnená pitnou vodou. Nebolo by možné E, tu na niečo urobiť vlastne všade, každé ráno, keď sa holíme, keď sa sprchujeme v priebehu dňa, mali by sme si položiť otázku, aké množstvo vody spotrebujeme a čo by sme mohli ušetriť a mohli by sme prijať niektoré povinné opatrenia, napríklad zachytávače e, v bytoch, ktoré by mohli byť veľmi užitočným a jednoduchým prvkom, ktorý by e, sa mal stať povinným za účelom šetrenia vodou. Rovnako je potrebné dotknúť sa diferencovanie otázok e, politiky Európskej únie. Hovoríme o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale aké množstvo vody spotrebúva poľnohospodárstvo. A keď si zoberieme niektoré ustanovenia, keď si pozrieme, že by sme mohli pestovať iné produkty, tak by sme možno ušetrili milióny litrov vody. Všetky tieto prvky musia byť opätovne preskúmané Európskou úniou. Musí tu vzniknúť skutočný záväzok, ktorý až doteraz chýba. Ďakujem. Ja, Herr Blösch, Sie haben gehört, was die Kollegen gesagt haben. Dann bitte Ihre Antworten pekne, opäť slovo komisie. Dovolte, aby som začal s vašou otázkou o organizácii a vlastníctve majetku. Vo vašej krajine to robia hlavne obce alebo skupiny obci. A chcem potvrdiť, tá otázka ako krajina alebo v závislosti na ústave región sa organizuje v otázke zásobovania pitnou vodou, či už verejne, alebo súkromnými dodavateľmi, alebo PPP. To všetko je rozhodnutie, ktoré urobí tá ktorá krajina alebo región. Článok 345 zmluvy o fungovaní EÚ špecificky, konkrétne zakazuje akýkoľvek zásah legislatívy EÚ, ktorá upravuje legislatívu, alebo teda zasahovanie do legislatívy upravujúcej vlastníctvo. V Taliansku sme mali napríklad referenda a jedno z nich sa pýtalo voličov, či by schválili privatizáciu zásobovania pitnou vodou, alebo či chcú, aby to bolo vlastníctve štátu. Takže toto je naozaj legitimná otázka, o ktorej majú rokovať zodpovedné orgány v Taliansku, to znamená v členskom štáte, nikdy nie v Bruseli. Po druhé, verejné obstarávanie. A tu sa dostávame k otázke udelovania, zadávania zákaziek vo vnútri organizácie alebo outsourcovaní. Príklad. Ak moje rodisko Viedeň by vytvorilo spoločnosť, ktorá by bola 95% vo vlastníctve Viedne a 5% vo vlastníctve pána Plocha a potom by uvažovali o udelení z firme na prevádzku zásobovania pitnou vodou, tak súdny dvor v minulosti zistil, v judikatore, že 5% pána Blocha je podiel a 95% Viedeň. Znamená, že ide o PPP a preto podlieha verejnému obstarávaniu a to by znamenalo, že Viedeň by bola v nevýhodnom postavení, pretože by mala tisíc ľudí tisícky ľudí na prevádzkovanie tejto prevádzky a pritom by inej firme musela platiť za služby? Toto je otázka, ktorá sa týka pravidiel verejného obstarávania a znovu chcem povedať, že to sú práve tieto úvahy, e, ktoré poukazujú na to, že krajina, regióny si vyberie, čo je najlepšie riešenie pre ich potreby a tieto potreby a tradície môžu byť rôzne. V Európe máme hlavne tri typy. Jeden je to, že obce alebo vedenia obcí prevádzkujú aj vlastnia zásobovanie pitnou vodou. Potom druhý model je vlastníctvo obec. Každodenná prevádzka je outsourcovaná súkromnému prevádzkovateľovi a tretí ktorý je len v Anglicku a vo Velsi zatiaľ, a nie v Škótsku, ani v Severnom Írsku, je ten model, že sú privatizované monopolné firmy, ktoré vlastnia aj prevádzkujú túto vodnú infra- infraštruktúru. Pokiaľ ide o otázku pána Prodyho vody, ktorú používame, môžem len podporiť jeho názory voda, ktorú používame, bude stále väčšou výzvou pre nedostatok vody v budúcnosti. A komisia v oznámení e, rade a parlamentu zdôraznila, že akú vodu používame, alebo opakované používanie vody. Politické rozhodnutie je na najvyššej úrovni. Napríklad na Cypre vláda aj parlament majú takú politiku, že ich e, snaha je 100% opakované využívanie použitej vody. Jednoducho nechcú, využi- nechcú vypúšťať použitú vodu do stredozemného mora. Na to je to príliš vzácný zdroj. Napríklad celé pobrežie e, Cypru je na pobreží. Voda by sa mohla používať na zavlažovanie a takto by sa dostala aj do mora. Odpoveď pánu Davisove Prodymu. Ehm, minulé činnosti polnospodárske aj priemyselné viedli k e, tomu, že, sa e, dažďová, že dažďová voda neprenikne do spodnej vody a nedoplňajú, pretože povrch pôdy je zapečený, dochádza k erózii ako aj k záplavám a, a mus, musíme sa snažiť, aby sa dažďová voda dostala do pôdy a nezvádzala do kanalizácie. Ale samozrejme, toto nie je vec, ktorá by si vyžadovala legislatívu. To je dobrá prax, ale kde sa to dá, mohli by sme to naviazať na rámcovú smernicu o vodách. Ďalej, potenciál šetrenia vodou. Komisia identifikovala dva hlavné zdroje, kde sa môže voda šetriť. Poprvé je zavlažovanie v polnospodárstve, ktoré v niektorých regiónoch, najmä na juhu, trpí nedostatkom vody a to prispieva k 85 až 90 alebo viac percentám spotrebovanej vody. A potom tu máme úniky. Máme stále ešte systémy zásobovania vodou, ktoré sú storočné alebo staršie a tam sú úniky 30-40 Riešenie týchto únikov by znamenalo aj veľkú úsporu vody potom pán Leinen tu vyjadril určitú obavu. Komisia nikdy nenavrhne prístup jedna veľkosť pre všetkých, bez, že, bez ohľadu na to, aké máte úniky, že čo len 2% alebo 50%, a potom by sa určilo, že zníženie musí byť 80%. Nie. Vždy sa bude vychádzať z potrieba hydrológie daného regiónu. Pani McEwen. Najosvedčená prax pre malé e, zásobovanie by mala byť k dispozícii v prvej polovici roku 2012 a cieľom cieľové skupiny sú tí dodávateľia vody, ktorí majú momentálne problémy, ktoré sú spôsobené buď kontamináciou, a keď sledujeme, čo sa deje okolo uhoriek či klíčkov a podobne v Nemecku, každý vie, čo je Echery e, e, baktéria. Je to baktéria, ktorá e, je aj príčinou mnohého nesúladu v malých prevádzkach. Ďalej budeme pracovať na tomto materiáli s odborníkmi a pokúsime sa vypracovať zacielený prístup pre tie obce a tie zásobovacie zariadenia, kde sú najväčšie problémy a pokúsime sa predsadzovať tam dobré riešenie. Reforma SPP, veľmi dobrá otázka. E, môj komisár je odhodlaný dosiahnuť krížové plnenie súlad s rámcovou smernicou o vodách ako súčasti z SPP. To by mala byť aj podmienka na získanie dotácií, pretože na rozdiel od poslednej reformy SPP naše programy a projekty v rámci rámcovej smernice o vodách znamenajú, že farmári vedia, čo majú robiť, aby boli v súlade. Pred šiestimi rokmi to bola len taká prázdna schránka, ktorú, by bolo treba ešte, ktorú bolo treba ešte naplniť. Už som hovoril o tom, že pri úsporách vody komisia nikdy nenavrhne riešenie jedna veľkosť pre všetkých, preto chcem odpovedať pani Klasisk na otázku, ktorá bola legitimnou, dôležitou otázkou, že ako sa bude šetriť s vodou. Nie, musíme, odpoveď je, že musíme nájsť riešenie, ktoré je riešením daného problému. Ďalej fosfáty a detergenty. Ko, návrh komisie je utlmovať tie detergendy, ktoré predstavujú 85 fosfátov v čistiacich prostriedkov a súčasne chce zaviazať komisiu zhodnotiť situáciu a e, prísť návrhom v roku 2015. Ja viem, že tu v parlamente sú rôzne úvahy o tom, či by sme nemohli prijať rozhodnutie o utlmovaní fosfátov, ako aj detergentov na riady. Odpoveď je, že komisia si uvedomuje, že viaceré krajiny, vrátanie 16 štátov USA, už prijali právne kroky na utlmovanie detergentov na umývanie riadov a preto musíme mať riešenia, keď si vypočujete dneska odvetvie vyrábajúce e, umývacie prostriedky, dostanete dve odpovede. V závislosti na tom, s kým hovoríte, ale určite politický proces prinesie riešenia a komisia spraví všetko preto, aby sa čo najrychlejšie prijalo takéto riešenie. Pán Davis sa pýtal, že či sme dostatočne ambiciozní pri presadzovaní rámcovej smernici o vodách. Moja odpoveď ako občana environmentalistu je, že vždy môžete byť ambicioznejší, ale ak si pozriem napríklad, aké sú e, lehoty na oznamovanie, to bol koniec marca 2010, o dva mesiace komisia začala konanie pre porušenie a o rok na to prvé štyri zo šiestich žalob budú podané. To znamená, to, čo vidíme, je, že z 21 krajín 21 krajín je e, na čas. To znamená, že tie implementačné stratégie e, fungujú, priniesli výsledky a nie sú v omeškaní tí, ktorí neurobili svoju domácu úlohu, sa dostali na súd a budeme v tomto aj ďalej pokračovať. Nakoniec pán predseda k tomu, čo, povedal, čo povedal pán Tartalella. Áno, kl- zmena klímy je hlavnou hnacou silou budúceho vodného hospodárstva a súčasné sucha v severnej, strednej, južnej Európe ukážu, ako dôležité je e, konať. Mení sa štruktúra zrážok a bude sa ďalej meniť. Na jednej strane vedie k dlhším obdobám sucha a v, e, e, zrážky zostanú v podstate nezmenené, čo má za následok vážne vážne záplavy a budeme potrebovať zbierať údaje o týchto záplavách a využiť ich, aby sme dokázali tým nepriaznivým javom zabrániť. Pokiaľ ide o šetrenie vody a kultúru šetrenia vody, tak táto kultúra by mala byť súčasťou nášho každodenného života, ale nielen v domácnostiach, to znamená mať splachovacie záchody s dvomi gombičkami alebo rôzne hlavice na sprchovanie, ale treba sa zaoberať aj tými najväčšími spotrebiteľmi a najväčšími producentami odpadovej vody, čo spôsobuje straty v zásobovaní pitnou vodou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede. Zaoberali sme sa vodou vo veľmi komplexnom pohľade z hľadiska vodného hospodárstva. Je to téma, ktorá bude v, rok, v našom výbore veľmi dôležitou témou a bude tu dlho zaznievať. Teraz máme ešte dva body, skôr ako príde pán Dali. Máme ešte 40 minút na dva body, takže teraz musíme troška pridať. Máme bod 5, zmena smernice v, pokiaľ ide o oplatňovanie emisných etap v prípade úzkorozchodných traktorov. Máme tu e, Salvatore Tatarelu ako spravodajcu odborníka na takéto traktory. Ďakujem, pán predseda. Chcem iba veľmi stručne spomenúť niekoľko vecí, pretože náš výbor tieto otázky už niekoľkokrát riešil. Naskôr správa, o ktorej, ktorú som ja predložila potom mm, to k pani Pity Kajnen. Táto správa je vlastne monitorovacou správou, pretože tam je ten istý legislatívny rámec. Ide tu o redukciu emisí. Európsky legislátori stanovili isté, množ, isté ciele e, a vlastne máme dosiahnuť istú redukciu emisí v istom časovom e, limite. V ďalších dvoch správach sme sa zaoberovali pružnosťou v tomto smere, pretože e, túto pružnosť už predpokladali aj e, zákonodarcovia. My sme sa vzhľadom na hospodárskú krízu snažili túto pružnosť ešte zväčšiť. Existuje tu istá flexibilita, teda ide tu teraz o to, aby sme túto smernicu pozastavili pozastavili jej platnosť, to znamená pozastaviť fázu 3b a 4. Vedú k tomu jednoduché dôvody, pretože teraz sa riešime veľmi malé traktory, ktoré sú veľmi úzko rozchodné. To sú popri veľkých traktoroch hračky. To, tieto traktory sa používajú a vyrábajú exkluzívne v Európe. Aj sú určené predovšetkým do mediteránnej oblasti. Systém post e, riešenia je dosť zložitý a nám sa nepodarilo vytvoriť systém, ktorý by umožnil e, vlastne e, tieto traktory zakomponovať e, do, e, do kritérií vyžadovaných smernicov. A sú tu isté ťažkosti teda s rešpektovaním bodov 3b a 4. Ehm, z hľadiska istých technických daností je jednoducho nemožné tieto body rešpektovať. Došlo teda k návrhu, aby táto tretia a štvrtá fáza e, neboli aplikované na tieto e, traktory. Komisia ako zvyčajne e, vydala také šalamúnske rozhodnutie, na tri roky pozastavila vstup do platnosti E, fázu 3 a fázu 4 pre tieto traktory, aby umožnila priemyslu a technikom nájsť také prostriedky, ktoré by umožnili prispôsobiť tieto traktory požiadavkám. My navrhujeme, keďže v roku 2014 dôjde k revízii tejto smernice, aby sme sa pozreli, či budeme pokračovať takýmto smerom, alebo či sa máme tohto riešenia úplne vzdať. Ďakujem. Ďakujem, pán Tartarela. A bolo to veľmi stručné, veľmi jasné vysvetlenie. Vo vašom návrhu vlastne vy ste aj zosumarizovali to, čo navrhuje komisia. Je tu odloženie o tri roky prechodu toho zo strany 3B do fázy 4. A teraz dáme slovo e, tieňovým spravodajcom. Povedal by som, že tu ide o istý začarovaný kruh. Viem, že by sme mali dávať pozor na to, aby sme hovorili o e, normách emisí vyfukovaných, vyfukových plynov a nemali by sme to prestreliť, Mali sme už takéto rokovania v iných oblastiach a potom sme museli pri rokovaniach opravať to, čo sme zle napísali. My sme napísali do zákona niečo, čo sme si želali, ale potom nakoniec na svetlo dňa prišlo niečo, čo sa nedalo realizovať. A tu je to podobné. Máme maličký um, segment trhu úzkorozchodné traktory, povedzme traktory pre vinohrady a podobne, to znamená traktory pre veľmi obmedzené priestorové možnosti. Výrobcovia prídu teraz za mnou a povedia, my máme už predsa emisné normy, ktoré musíme realizovať a pri ďalšom kroku dostaneme sa do problémov, lebo ďalší krok vyžaduje nové technológie, ktoré existujú samozrejme, ale ten priestor pre takéto uh, E, traktory neexistuje a ja to rozumiem, pretože e, aj pri veľk... Proste nie je tam priestor na to, aby sme mohli takéto veci realizovať v tých obmedzených priestoroch e, traktoru. Poznám to presne aj z väčších aut, kde sa museli zabudovať technologické komponenty na znižovanie emisí, vyžadujúce veľký priestor a tie sú skoro tak veľké potom ako samotný motor. Takže keď si zoberieme, aký veľký segment tu máme na trhu, ja neviem, koľko sa takýchto traktorov v Európe vyrába, to nemôže byť veľa. A tam tie emisie, ktoré e, sa tu, o ktorých tu hovoríme, tak ten rozdiel medzi tým, čo už máme a tým, čo chceme dosiahnuť, ten rozdiel je asi veľmi malý, určite menej ako 1% a preto si myslím, že treba zohľadňovať aj ekonomické aspekty, hospodárnosť a uvedomiť si, že keď by sme znižovali emisie a porovnali to s nákladmi, tak e, e, možno sa to neoplatí. Uvidíme, že napríklad táto téma sa bude stále opakovať. O tri roky budeme mať smernicu a e, uvidíme, že napríklad vnútorný priestor traktorov neumožňuje zabudovať nové komponenty a určite vinohradníci budú plakať, keď zistia, že sa traktory nevyrábajú, pretože emisné normy sú také prísne, že znemožňujú výrobu takýchto úzkorozchodných traktorov. Ďakujem ale nemali by sme sa nikdy vzdávať nádeje, že budú lepšie technické riešenia. Teraz aj kód. Áno, skôr ako Holget uteče. Mám pre neho totiž prekvapenie a síce, že zelení sa vždy pozerajú na obsah a potom rozhodujú, čo sa má urobiť na základe obsahu. A v tejto etape najmä pri necestných mobilných zariadeniach sme nevideli návrh, prečo by mal byť takýto návrh predložený a boli sme za jeho zamietnutie. Ale tu vidíme takýto dôvod, prečo to komisia predkladá a tentokrát nebudeme žiadať zamietnutie. A je to škoda, že Holger urobí tu vyhlásenie a odíde a takto došiel o tie najlepšie o najlepšie návrhy, že my nezamietame veci, ale ty to napíšeš za pre Hogera, no? Takže budem veľmi stručný, pretože viem, že sa ponáhľate. Ja viem byť aj veľmi e, stručný napriek tohto naťahovania sa s Kramerom. My nevidíme žiaden dôvod na to, aby sa zmenil návrh komisie Takže, pán Tatarela, my si vážime, čo ste e, urobili, ale myslíme si, že to, čo navrhuje komisia, je v správnom duchu, takže my podporujeme návrh komisie, nezamietame a nevidíme súčasne dôvod, aby sa ďalej odkladali veci tak, ako ich navrhuje pán Tatarela. Nie sme za jeho pozmenujúce návrhy a sme za návrh komisie a nebudeme ani e, e, presadzovať zrušenie. Ďakujem. Ah, es gibt immer wieder Überraschungen. Aké prekvapenia, aké prekvapenia. Je to veľmi zaujímavé a pánu Kramerovi to povieme súkromne potom. Nikto iný už nie je na zozname rečníkov, tak ešte dávam slovo komisii. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. My by sme chceli len vyjadriť našu spokojnosť pokiaľ ide o prácu vášho spravodajcu pána Tatarelu, aj pokiaľ ide o jeho návrh, si myslíme, že skôr ako sa definitívne rozhodneme, treba niekedy e, sa oboznámiť so súčasnou situáciou a tým sa dostávam k tomu, čo povedal pán Kramer. A keď sme prijali smernicu v roku 2000, už vtedy boli určité otázniky, že či tieto požiadavky na emisie výfukových plynov, ktoré sme vtedy prijímali, sú vhodné pre úzkorozchodné traktory. A preto sme mali v súčasnej smernici takúto, e, takéto ustanovenie, takto o preskúmaní, ktoré môžeme urobiť, keď bude potrebné. Ale my sme veľmi spokojní s tou všeobecnou podporou e, návrhu komisie. Ďakujem. Ďakujem pánovi Rendersovi a teraz pozmeňujúce návrhy môžete predložiť do 16. júna, to je tento týždeň, do 12. E, ak máte teda pozmeňujúce návrhy k správe pána Tatarelu 16. jún 12 hodín. Bod 6 je téma verejného obstarávania, obstarávania a jeho modernizácie. Našou spravodajkňou je Osa Westland, ktorá pripravila správu, o ktorej budeme teraz hovoriť a dávam slovo Ose. Ja, ja ska försöka, er herr ordförande. Eh... Offentlig upphandling är ju ett brett område och jag tror... Ďakujem pekne. Verejné obstarávanie pokrýva eh, celú škálu činností. Myslím si, že implementácia eh, sa vykonáva odlišne. V jednotlivých členských štátoch máme rôzne situácie a to komplikuje eh, dosiahnutie dohody aj v našom výbore. Ja osobne sa domnievam na základe skúseností, ktoré mám, že často legislatíva sa vníma ako prekážka pre tých, ktorí sa chcú uberať toho verejného obstarávania, je tu ochota e, robiť viac pre životné prostredie, ako si mnohí ľudia myslia, že je možné v súlade s e, platnou legislatívou. Ak zavádzame e, kritéria na životné prostredie, vystavujeme sa riziku, že nás niekto zažaluje. Teda uh, istým spôsobom je jednoduchšie pre miestne orgány, aby nezavádzali tieto kritéria. To je škoda, pretože musíme mať udržateľnejšie kritéria, aby sme dosiahli cieľe, ktoré sme si stanovili. Vypracovala som toto stanovisko pre výbor INTA a myslím si, že musíme zdôrazniť, že je nevyhnuté zmeniť legislatívu tak, aby sme naozaj podporovali tých, ktorí sa venujú verejnému obstarávaniu, aby robili viac v prospech životného prostredia. Jeden z najkomplikovanejších eh, prvkov, ktorý musíme doriešiť, je že komisiu zaujíma, e, ako vnímame povinné požiadavky stanovené na verejné obstarávanie. Ja ako autorka z tohto stanoviska tvrdím, že by sme to mali poňať zo široka. Stretli sme sa na úrovni teňových spravodajcov a veľmi ma potešilo, že väčšina poslancov súhlasila so mnou, že by sa nemali zavádzať nejaké povinné požiadavky, ale legislatíva by mala stimulovať a podporovať e, takéto opatrenia a práve na miestnej úrovni by sa malo určiť, ako sa to potom bude dosahovať, pretože inak e, to nebude e, v našom dosahu a potom sa taktiež vystavíme riziku, že kritéria, ktoré zavedieme, budú príliš nízke a nechceme obmedzovať ambície teda ja predložím pozmeňovacie návrhy. Konkrétne chcem pozmeniť odsek 5. A ešte by som zvoraznila niekoľko ďalších bodov. A síce musíme e, pozornejšie sledovať cyklus e, nákladov e, v priebehu celého životného cyklu. Taktiež je potrebné zvážiť aspekty ceny. Nemyslím si, že najnižšia cena by mala byť hlavným kritériom, pretože nám bráni v tom, aby sme naozaj zavádzali prísne kritéria súvisiace so životným prostredím. Myslím, že môže tam byť odborné Eh, úpravy, ale tie by mali podľa mňa byť smerodatnejšie ako samotná cena. Je potrebné zabezpečiť, aby celý výbor, výrobný proces bol zohľadnený. Verejné obstarávanie je obmedzené iba na tie tovary a služby, ktoré sa získavajú. To znamená, že sa to nedá rozšíriť na aspekty dopadu na životné prostredie v štádiu výroby a potom v neskončnom štádiu využívania. To je, potrebné zmeniť podľa mňa. Teda musíme vnímať celý životný cyklus e, produktu alebo služby. No a ešte na záver myslím, že je to viacero kontroverzných bodov. Jednak e, sa to týka miestne produkovaných potravín. Mnohí tvrdia, že je potrebné zaviesť e, povinné kritériá pre školy a domy kde sa poskytuje opatera pre e, starších občanov. E, e, myslím si, že, že zavádzanie takýchto povinných opatrení je proti zmluvám. Trochu to komplikuje situáciu, ale predsa len smernica by mala mať možnosť zavádzať istý druh kritérií, ako napríklad kritérium dopadu na životné prostredie v štádiu prevozu a dodávania danej potraviny. Vzhľadom na súčasnú situáciu je podľa mňa nepriateľné, aby nebola možnosť zavedenia kritéria na potraviny. Keď sa pozrieme tam na životný cyklus, e, tam je tá uhlíková stopa e, dosť značná. Podľa mňa dosť jednoducho by sme mohli zvážiť e, aspekty dopravy a dodávky napríklad kúra, ktoré, ktoré sa dochová vzdialenosti kilometra alebo 10 kilometrov e, e, bude mať nižší dopad na životné prostredie ako napríklad kura, ktoré dovezieme z Thajska. Teda malo by byť možné zavádzať isté požiadavky v legislatíve, ktoré sa budú týkať práve noriem životného prostredia, napríklad aj čo sa týka paradajok, ktoré sa e, pestujú u nás v Európe v skleníkoch a potom tie, ktoré sa dovázajú zo Španielska sem do Strednej Európy. E, miestne orgány by radi mali vplyv na príjmanie rozhodnutí v tomto smere, ale ak chceme naozaj dosiahnuť zmenu, e, aby sa zohľadňovali emisie CO2 v štádiu dopravy potravín, tak tí, ktorí sa e, zúčastňujú postupov verejného vstarávania na miestnej úrovni, by mohli mať priamy vplyv ovplyvňovať dianie. To je v súčasnosti nemožné. Musíme udeliť zákazku v súlade so súčasnými predpismi tej firme, ktorá vlastne produkuje najviac emisí. Toľko z mojej strany v tejto chvíli. Teším sa na diskusiu. Ďakujeme pekne. za Westlund, verejné zákazky predstavujú zhruba 18 HDP, teda je to dosť značný podiel. A ak by tieto zákazky boli udržateľné, mohlo by to byť dobrým modelom aj pre súkromný sektor. A preto je to dôležitá téma. Máme tu tieňových spravodajcov. No. Najskôr v mene EPP. Pán Ader. Ďakujem pekne. Pán predseda. Dnes je dosť pozorúhodný deň, pretože v bode 3 sme mali opačné úlohy. Teraz je spravodajkyňou pani Veslund a ja som tenemým spravodajcom v mene skupiny EPP. Niekoľko slov na doplnenie, ak dovolíte. Iba málo kto vie, že v rámci zelenej knihy bolo položených 114 otázok ktorá kladie ich komisia a iba malý podiel týchto otázok súvisí s ekologickým sektorom verejného obstarávania. Väčšina z nich nespadá do oblasti pozornosti nášho výboru. Dôležité je to, čo spomenula pani Westlund. Prečo je potrebné zavádzať nové pravidlá pre verejné obstarávanie? Mnohí to vysvetľujú tak, podľa mňa veľmi správne, že už v stratégii EU 2020, ktorú sme schválili, a to spoločnými silami, sú zakotvené isté požiadavky, ktoré sa podarí splniť iba ak zavedieme nové pravidlá verejného obstarávania. Teda ochrana životného prostredia, ďalej efektívne využívanie zdrojov, energetická efektívnosť, ochrana pred klimatickými zmenami. Toto sú dôležité body, ktoré sa musia zohľadniť. Ak naozaj by som mal vyhodnotiť činnosť spravodajkyne jednou vetou, musím povedať, že návrh podporujem a chcem ešte zdôrazniť to, čo sa spomenuje v bode 6, e, spomína v bode 6 a 7. Nebudeme sa k tomu vyjadrovať podrobne, pretože sme už o tom hovorili, ale je nevyhnutné E, zanalizovať náklady celého životného cyklu a e, vyvodiť z toho aj dôsledky v odvetvi verejného obstarávania. Je potrebné, aby ekologicky výhodnejšia ponuka zvíťazila, aby jej bola pridelená zákazka. Tu nejde o najnižšie náklady, o najnižšiu cenu, ale je potrebné zohľadniť aj iné aspekty, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia. Teda je potrebné zvážiť e, aj tieto iné stránky pri pridelovaní zákazok. Ešte tri e, body na doplnenie, ak dovolíte. Poprvé, musíme jasne stanoviť v novej smernici alebo v novom nariadení, čo presne Európska únia očakáva od národných legislatívcov. E, musíme mať jasné pravidlá, pretože ak si prenecháme príliš veľký priestor, manevrovací priestor. Potom budú členské štáty, ktoré dobre transponujú smernicu a budú také členské štáty, ktoré ju nevykonajú dobre. Teda musíme mať jasné pravidlá. A ďalšia vec, na ktorú poukázala už aj pani Veslund, sa týka presadzovania verejného záujmu. Teda ak je možné e, zakomponovať aj isté aspekty životného prostredia do celého tohto sektora verejného obstarávania. Malo by to prebehnúť na úrovni miestnych podnikov. A po tretie, ak niekto dostal takúto zákazku a aspekty ochrany životného prostredia zohrávali dôležitú úlohu v tomto pridelení zákazky, potom na teda po vykonaní tejto zákazky sa musí podrobne preskúmať, nakoľko tieto záväzky voči životnému prostrediu sa naozaj splnili. Toľko na doplnenie. Ale v zásade musím povedať, že súhlasím so smerovaním autorky tohto stanoviska. Ďakujem. Ďakujem. Next. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Kristián Buzoj v mene Alde. Ďakujem pekne. Rád by som poďakoval pani eh, Westlund za jej stanovisko, v ktorom sa uvádza viacero dôležitých bodov, ktoré plne podporujem. Ak naozaj chceme dosiahnuť politické ciele stratégie 2020, najmä v oblasti podporovania udržateľného eh, rozvoja, verejné Obstarávanie dôležitým nástrojom, ako podporiť miestne orgány, tak aby uprednostnili ekologické tovary a služby. Podporujem návrh zohľadniť aspekty ochrany životného prostredia pri prideľovaní verejných zákazok. Avšak mám niekoľko menších návrhov. Napríklad e, formulácia v bode 4 nie je dosť jasná. E, nevieme, či sa to má poňať ako kritérium o prideľovaní, alebo či to bude súčasť novej legislatívy iba v niektorých konkrétnych e, prípadoch uzatvárania e, zmluv. Možno spravodňa, keď by mohla toto e, objasniť. Myslím si, že obsiahnutie ekologických kritérií by bolo dobrým spôsobom, ako stimulovať inovácie. Čo sa týka formulácie bode 4, aby ekologické aspekty sa zohľadňovali v všetkých zákazkách verejného starovania, to je trošku v protiklade z bode 7 môže sa stať, že niektoré zákazky e, budú úplne irrelevantné z hľadiska životného prostredia. E, teda malo by sa tam uviesť e, v konkrétnych prípadoch, v relevantných prípadoch. Podľa mňa, čo sa týka kritéria najnižšej ceny, keď dopad na životné prostredie nie je relevantný, podľa mňa je potrebné uprednostniť takúto najvýhodnejšiu zákazku, ak sa to dopredu uvedie v technických e, opresneniach. Myslím si, že je potrebné taktiež zohľadniť aspekt e, životného cyklu a uprednostniť najvýhodnejšiu ponuku. Ako spomína spravodajkyňa v bode 6 svojho stanoviska, bolo by to možné, ale nie povinné. Myslím, že by sme mohli hovoriť o tom, e, či by sa to nemohlo zaviesť ako povinnosť. Z hľadiska ochrany životného prostredia zohľadňovať eh, tento cyklus, eh, mm, životný cyklus eh, je dôležité, pretože niektoré výrobky sa výrazne predražia, ak budeme zohľadňovať toto kritérium životného cyklu. Ak sa to tak stane, komisia by mala navrhnúť konkrétnu metódu vypočítavania nákladov životného cyklu tak, aby verejné orgány mali možnosť dobre vyhodnotiť a vybrať najlepšiu ponuku. Čo sa týka zohľadnenia a zosúladenia verejného obstarávania a zdrojov a cieľov ochrany životného prostredia, to je potrebné, ale nesmieme zabúdať na konkurenciu, na podporu hospodárskej súťaže, aby tá ostala e, zachovaná. Taktiež musíme zabezpečiť, aby to, čo navrhujeme, nestiažilo podmienky pre malé stredné podniky zúčastňovať sa týchto e, postupov verejného obstarávania, e, pretože tieto podniky naozaj musíme podporovať všemožne na trhu. Ďakujem. Um, Myslím si, že toto je veľmi dôležitá téma, ako ste už povedali. Aktualizácia pravidel nám dáva príležitosť podporiť udržateľný rozvoj ekonomiky v EÚ. A ako povedala pani Westlund, už sme mali stretnutie, kde sme mali vysoký stupeň zhody. Vítam stanovisko spravodajkyne s väčšinou môžem súhlasiť a na rozdiel od predchádzajúceho rečníka súhlasím, že environmentálne úvahy majú byť zahrnuté do všetkých zmluv z verejného obstarávania, podobne ako spravodajkyňa. E, nie som si istá s tými kvotami, pretože sú dobre mienené, ale možno sa nedajú realizovať v praxi, a niekedy môžu mať aj opočný účinok a ľudia nepôjdu jednoducho za hranice kvót. Moja skupina tiež súhlasí s tým, že kritérium najnižšej ceny sa má použiť len vtedy ako možnosť dôvodniť tým, že environmentálne požiadavky sú v danom prípade nie také relevantné a potom môže byť použité e, kritérium ceny. Myslím si, že sa dosiahne vysoký stupeň koncenzu a dúfam, že nájdeme cestu, ako povedal spravodajca, aby sme zaručili, že e, verejné obstarávanie bude podporovať miestne podniky, pretože to pomáha nielen miestnej ekonomike, ale pomáha aj boji s klimati- zmenami klímy a zabezpečí udržateľnosť. A tamto má pozitívne efekty. V mojom volebnom okrsku vo Vejse polovica služieb Polovica nákupov verejného sektora je od dodávateľov vo Vejse a ja by som bola rada, keby tento údaj rastol, ale je to problematické vzhľadom na článok 101 zmluvy, a určite všetci súhlasíme s tým, že by sme dávali e, prednostne prácu miestnym zamestnancom, kupovali je, miestne jedlo pre školy a nemocnice a budeme pracovať so spravodajcom na tom, aby sme mohli pozmeňujúcimi návrhmi riešiť túto vec, aby sme umožnili práve takýto posun. Ďakujem. Ďakujem, pani Evans. A teraz Jana Kutakis. Ďakujem, pán predseda. Áno, a ja chcem zablahoželať spravodajkyni. Myslím si, že je na dobrej trase a väčšinu správy môžeme podporiť. Máme niekoľko pozmenujúcich návrhov. Začnem najmä s tým, že členské štáty a ich záujmy musia byť spojené s celkovým dobrom EÚ a životného prostredia. Na to nesmieme zasbúdať, ak chceme uspieť. Taktiež súhlasím aj s mojou liberálnou kolegyňou, že je to v zásade smernica pre vnútorného trhu. A nesmieme zabudnúť na to, že musíme zohľadňovať nielen podnikanie, ale aj životné prostredie. pracujeme s rešpektovaním e, členského štátu ako základného záujmu. Environmentálne aspekty sa spomínajú v odseku 7, avšak nie sú jediným aspektom a musíme byť v prístupe pružní. Taktiež si myslíme, že politika musí byť e, dostatočne pohyblivá, pokiaľ ide o jej ciele a ak máme povinné ciele, tak to obmedzí jej fungovanie. Ešte jedna vec za mňa, a to je význam malých a stredných podnikov a to, aby pracovali v týchto zmluvách. To treba ďalej podporovať, presadzovať. Takže v zásade máme nejaké malé výhrady, ale celkové podporujeme. Ďakujem. Teraz Zabine Birc. Ďakujem. A ja sa chcem najprv spravodajkyni poďakovať za jej dobré stanovisko. Výdavky verejných inštitúcií v EÚ predstavujú asi 16 rozpočtu EÚ. To je 2000 miliard eur a to znamená, že EÚ má obrovské možnosti redukovať také e, štruktúry spotreby, ktoré nie sú udržateľné. a vlastne v každej oblasti ekonomiky sa dajú podporovať environmentálne šetrné technológie. Vidím, že tu chýbajú určité základné oblasti. Ja podporujem preto spravodajkyňu e, s jej dobrým návrhom stanoviska a je napríklad dôležité pre e, snahy o oblasti ochrany životného prostredia, aby zákazky neboli ponúknuté, poskytnuté len tým najvýhodnejším. Kritéria treba ďalej doladiť, aby sa pri zadelovaní, udelovaní zákaziek zohľadňoval aj dopad na životné prostredie a zdravie človeka. Ako spravodajkyňa správne uvádza, Úloha EÚ je tiež v tom, aby verejní obstarávateľia mali určité finančné možnosti pri e, šetrných e, produktoch alebo technológiách. Ako vieme, politici aj úrady majú niekedy problémy vzdať sa určitých krátkodobých na e, výhod e, v prospech dlhodobých a práve dlhodobý aspekt je tu veľmi dôležitý. Potom sú tu ďalej pracovné podmienky, tlak verejných obstarávateľov totiž vedie k znižovaniu sociálnych noriem v mnohých podnikoch. A práve tieto environmentálne kritéria sú oblasť, kde by mala EÚ využívať svoju silu a E, dbať na kolektívne zmluvy, vysoké sociálne normy a to všetko by malo byť súčasťou obstarávania a podmienkou na udelenie zákazky. Tak ja dúfam, že budeme mať dobré stanovisko a uvidíme, ako bude naša práca vyzerať, keď sa vyjadria aj ďalšie zainteresované výbory. Ďakujem ešte dvaja. Sophie Kukny je prvá, ktorá sa hlási o slovo. Ďakujem, pán predseda. Drahí kolegovia, iba veľmi stručne. Veľa z toho, čo som chcela povedať, tu už odznelo. Ja chcem opätovne vyjadriť všetku moju úctu k práci, ktorá sa za touto správou skrýva. Chcem pripomenúť, ako európske verejné obstarávanie je mimoriadne dôležitou problematikou a je tu jeden bod, ktorý je naozaj veľmi dôležitý, aj keď verejné obstarávanie nesúvisí úplne s výborom pre životné prostredie. Minulý rok veľké tendre, ktoré boli vyhlásené v Poľsku, vyhrala jedna čínska firma na vybudovanie diálnice z európskych fondov. My musíme byť citliví na takúto problematiku, lebo my vieme, že Číňania chcú teraz e, získať e, zákazky na našich trhoch, zatiaľ čo žiadny európsky štát nemôže reagovať na čínske tendre a ísť do Číny. Takže treba sa ubezpečiť o tom, že takéto štáty ako napríklad Čína budú mať vôľu ísť e, v sme v smere, aby rešpektovali naše environmentálne túžby. Ďakujem. No? Teraz Pilar, nech sa páči. Takže Asa Vestlund na záver niekoľko pripomienok ešte. Ďakujem veľmi pekne je tu už pán komisár Dali, takže budem stručná. Chcem sa poďakovať za to všetko, čo ste tu povedali, za dobré vstupy. Myslím, že to budem môcť zapracovať do stanoviska. Všetci kolegovia prispeli ešte konkrétne k bodu 4, v švedštine je to veľmi jasne povedané, kde sa hovorí, že environmentálne aspekty treba zohľadniť vo všetkom verejnom obstarávaní. Možno to nie je také jasné v anglickom preklade a potom sa v odseku 4 snažím povedať, že buď, maj, buď budú e, environmentálne aspekty v technických špecifikáciách, alebo sa budú používať environmentálne aspekty ako kritérium pre e, udelenie zákazky. A nie len, ale aj. Ale toto som vlastne chcela povedať, ale možno to dokážem ešte jasnejšie povedať. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Äh, Ďakujem veľmi pekne a za Westlund za toto stanovisko k modernizácii verejného obstarávania, kde sa kladie väčší dôraz na udržateľnosť pri obstarávaní tovarov a služieb. Lehota pre pozmenujúce návrhy 16. jún 12. hodina na obed. To znamená, že kto má ešte pozmenujúce návrhy, tak nech sa páči do 16. júna. Kolegovia, kolegyne, vítam tu na pána komisára Daliho aj hosti z Talianska, ktorí prišli E, s južanskou klímou a môžu sa oboznámiť s prácou a atmosférou v našom výbore pre ochranu životného prostredia, bezpečnosť potravín a podobne. A takto sa dostávame práve k téme, o ktorej chceme hovoriť. Dovolím si ešte raz privítať medzi nami e, komisára Johna Daliho, ktorý zodpovedá za zdravie v EÚ a prizvali sme ho, aby sa vyjadril k téme, ktorá nás posledné týždne znepokojuje a to je e, e, rozšírenie baktérie enterohemoragickej Escherichia coli alebo skratka EHEC. Je to baktéria, ktorá spôsobila veľký chaos, ale aj škody v poľnohospodárstve V Štrasburgu sme už mohli pomerne podrobne o tom hovoriť. Bolo to veľmi zaujímavé a uvidíme, ako vyzerajú veci dnes v útorok. V minulý týždeň boli linky všade horúce a máme tu znovu na stole tému. Minulý rok to bolo HN1, 1 to bol vírus chrypky ktorý mobilizoval verejnosť v Európe. Dneska je to kolibaktéria a uvidíme, že práve v tejto oblasti hranice majú veľmi malý význam pretože ak sa niečo stane v jednej krajine, tak dôsledky sa hneď prejavia v ďalších krajinách. Mnoho vecí a informácií šíria komunikačné prostriedky a veľmi často to má za následok aj veľké ekonomické škody, ak sa takéto šírenie informácií správne neriadi. Minulý týždeň hovorili kolegovia v Štrasburgu o komunikačnom chaose v Nemecku a jeho federálnom systéme, kde 16 spolkových krajín má svoje vlastné laboratória ministerstva zdravotníctva. Potom je tu celoštátna úroveň a európska úroveň. A my v parlamente máme samozrejme tú snahu konať rýchlo, aby sa takéto veci čo najrychlejšie vyriešili v záujme obyvateľov ako aj v záujme dotknutých ekonomických odvetví. Takže, pán komisár, odozdávam vám slovo, aby ste nás informovali o situácii z pohľadu komisie, o poučeniach z tejto situácie. Máme predsa agentúru v Štokholme na boj proti uh, hromadnému výskytu ochorení. Uh, proti veľkým nákazám a čo máme robiť preto, aby sme nemuseli čakať tri týždne na výsledky a aby sme vedeli, ako správne komunikovať s verejnosťou. Ďakujem. Well, thank you very much, uh, Mr. Chairman, honorable members. Ďakujem pekne, uh, vážení poslanci. Som veľmi vďačný za túto možnosť informovať váš výbor o aktuálnom vývoji v súvislosti s uh, výskytom nákazy EHEC. Po mojom vystúpení v pléne minulý týždeň všetci sme veľmi znepokojení obrovským množstvom úmrtí a škôd, ktoré sú spojené s touto epidémiou. Ešte raz by som chcel vyjadriť svoju sústrasť všetkým tým, ktorí e, trpeli v dôsledku tejto nákazy. Situácia sa naďalej vyvíja. Teraz e, už je 3373 prípadov e, nákazy aktérov EHEC v Európskej únie. 183 eh, pacientov eh, vykazuje závažný eh, priebeh tohto ochorenia. 35 ľudských životov si vyžiadala táto choroba aj v Nemecku a jeden vo Švédsku. Žiaľ, vidíme, že v najbližších dňoch sa dajú očakávať ďalšie úmrtia. Dochádza k tomu, že liečba nie je možná zachrániť životy e, tých, ktorí sú veľmi výrazne postihnutí. Epicentrom je ešte stále oblasť v okolí Hamburgu v severnom Nemecku. Väčšina prípadov, e, ktoré boli mimo Nemecka, e, sa týka buď občanov Nemecka, ktorí sú na cestách, alebo osôb, ktoré nedávnej minulosti navštívili Nemecko a túto konkrétnu oblasť. Teraz by som sa rád vyjadril k tomu, čo komisia urobí v, a konkrétne robí v boji proti E, tejto nákaze. Okamžite sme zaktualizovali všetky naše siete, ktoré majú na starosti e, riadenie kríz, keď sme dostali prvé informácie z Nemecka 22. mája. Tieto siete sú každodenne v kontakte a, a aktuálne si vymieňajú informácie. Komisia takmer každodenne zasadá a stretáva sa s zástupcami organizácií verejného zdravia a bezpečnosti potravín členských štátov, aby rokovali o vývoji situácie opatrenia v oblasti verejného zdravia, aby sa zabránilo šíreniu nákazy a liečeniu posilitých osob sa taktiež prijímajú e, systém e, včasného varovania a taktiež e, včasného zásahu, čo sa týka krmiva a potravín, poskytli dostatočný pevný základ na výmenu informácií ďalej Požiadali sme Európske centrum na prevenciu chorôb, aby vykonali e, analýzu rizika a to sa aktualizuje e, s vývojom situácie. CDC taktiež vyvinul spoločne s Európskou agentúrou pre potrebu bezpečnosť e, konkrétne pokyny a preventívne opatrenia určené verejnosti. Tieto pokyny sú zverejnené vo všetkých oficiálnych jazykoch na stránke komisie. Taktiež sme požiadali ECDC, aby zriadili platformu na výmenu najlepších postupov v oblasti liečby aj za účasti členských štátov, aj um, odbornej obce. Komisia taktiež požiadala Európsku agentúru pre potrebnú bezpečnosť, aby poskytla poradenstvo v rôznych oblastiach okrem iného aj v oblasti kontaminácie čerstvých, čerstvej zeleniny a možných rizík na zmiernenie teda opatrení na zmiernenie rizika. EFSA už poskytla konkrétne e, opatrenia, odporúčania, e, jednak a predovšetkým zvýšenie hygieny v celom potravinovom reťazci. Taktiež EFSA vyhodnotila, e, že konkrétny kmene tohto vírusu 0104 bol zadefinovaný ako zdroj tejto nákazy. V roku 2003 došlo k E, šíreniu nákazy iného kmeňa v členských štátoch. Odborníci EFSA e, pred desiatimi dňami začali koordinovať epidemiologický výskum v Nemecku a to zohrávalo dôležitú úlohu v informáciách, ktoré sa boli zverejnené minulý týždeň, čo sa týka e, toho, že zdrojom tejto nákazy boli klíčky. E, naše laboratórium v Ríme, ktoré som navštívil minulý týždeň, e, v rekordnom čase e, prišlo s metódou, ako skrátiť dobu v laboratóriu zo 6 dní na 48 hodín. Taktiež by som rád zdôraznil význam verejného vnímania tejto problematiky. Komisia každodenne informuje uh, a zdieľa informácie s príslušnými sieťami orgánov verejného zdravia. Okrem toho komisia e, taktiež e, vytvorila stránku, e, na ktorej sa uvádzajú na aktuálnejšie informácie. Chceme vyzvať všetkých poslancov, aby podporili toto informovanie verejnosti na základe vedeckých poznatkov, aby sme predchádzali dezinformáciám a aby naše kroky boli čo najefektívnejšie. Všetkých poslancov môžem ubezpečiť, že komisia spoločne so svojimi agentúrami naďalej pracuje veľmi usilovne a spolupracuje s orgánmi verejného, na ochranu verejného zdravia, aby sme ehm, obmedzili eh, šírenie tejto eh, nákazy. V nedelu 5. júna zastupcovia komisie a EFSA vycestovali do Nemecka, aby pomohli nemeckým orgánom v procese vyhodnocovania situácie a šetrenia príčin tejto nákazy 6. júna v pondelok sa rokovalo tieto situáciu na úrovni e, ministrov e, zdravotníctva. Požiadal som Nemecko, aby zvýšili dohľad a kontrolné opatrenia, aby konkrétne zadefinovali príčinu a zastavili šírenie tejto nákazy. A taktiež, e, že príčiny tejto kontaminácie sa musia čo najskôr vyšetriť. A v útorok 7. júna sme hovorili o tejto nákaze v Európskom parlamente, v pléne a zdôraznili sme tam, že je potrebné zostraďovať všetko úsilie na zadefinovanie zdroja tejto nákazy. Taktiež e, sme zdôraznili, že informovanie verejnosti, či už pochádza od odborníkov alebo politikov, e, tieto informácie musia byť založené na vedeckých poznatkoch, aby sme znížili um, mieru strachu v radoch verejnosti. V ten istý deň komisia uh, zastupca komisie vystúpil na zasadnutí Rady pro plnospodárstvo v Luxemburgu, aby tam rokovali o e, tejto nákaze EHEC a o finančných dopadoch tejto nákazy e, ďalej v stredu. 8. júna som sa zúčastnil zasadnutia ministrov zdravia a životného prostredia v Nemecku a taktiež som sa stretol so zastupcami krizového týmu v Berlíne. Zdôraznil som potrebu úzkej spolupráce eh, medzi federálnymi a centrálnymi orgánmi a taktiež eh, vychádzať z konkrétnych dôkazov a vedeckých poznatkov eh, ďalej v piatok. Na základe epidemiologického výskumu nemecké orgány oznámili, že sa im podarilo prepojiť jednu farmu, ktorá produkuje rôzne druhy klíčkov s reštauračnými zariadeniami, v ktorých konzumovali e, pacienti e, potraviny, v ktorých boli tieto klíčky. E, ďalej, v najbližších dňoch nemecké orgány oznámili, že na základe laboratórnych testov sa podabilo, podarilo zadefinovať bakteriálny kmeň 0104, ktorý mal na svedomí šírenie tejto nákazy a ktorý pochádzal práve z klíčkov z tejto konkrétnej farmy. Som si istý, že poslanci spoločne so mnou ocenia e, tento dôležitý vývoj situácie. Zdroj nákazy už je známy a epidemiologické poznatky podporujú aj laboratórne výsledky. Epidemiologický výskum a vyšetrovanie nadalej bude pokračovať. Sme získali presný prehľad e, o prepojení medzi osobami, ktoré ochoreli ďalej reštauračnými zariadeniami a a e, ďalšími príslušnými e, miestami. Ďalej sa bude sústredovať vyšetrovanie na to, ako konkrétne tento bakteriálny kmeň 0104 sa vôbec dostal do potravinového reťazca. Ako som už uviedol, komisia bude e, spoločne s členskými štátmi sa snažiť ponaučiť z tejto krízy a snažiť sa zlepšiť formy využívania a nášho systému informovania a reakcie na krízu je nevyhnutné, aby národné orgány nezverejňovali informácie unáhlenie bez eh, toho, aby si ich overili. Taktiež eh, musíme byť obozretní a nešíriť eh, strach a paniku a vytvárať tak problémy našim pestovateľom nielen v Európskej únii, ale aj mimo. Táto nákaza dokazuje, že členské štáty musia pozorne vyšetriť zdroje tejto nákazy a taktiež e, zaviesť vhodné e, metódy do systému časného varovania. Ako som už uviedol v pléne parlamentu, taktiež musíme zabezpečiť, aby vo všetkej našej kritike a reakciách sme nešírili e, paniku, aby príslušné orgány sa nebáli príjmať rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné za účelom prevencie na ochranu zdravia našich občanov. Ak sa nám to podarí, tak sa naozaj ponaučíme z tejto krízy a, a taktiež zlepšíme fungovanie nášho systému. Koordinácia a jasné eh, informovanie a komunikácia sú jadrom našej schopnosti eh, konať efektívne v takýchto situáciách. Musíme sa poučiť z takéhoto prípadu. Ešte by som na záver vyjadril znepokojenie v súvislosti s súčasným zákazom istých výrobkov. Rád by som opätovne zúraznil, že táto nákaza je geograficky obmedzená na oblasť v okolí eh, Hamburgu v Nemecku, teda nie je dôvod od dnešného dňa príjmať akékoľvek opatrenia eh, na celoeurópskej úrovni aj v súvislosti so zadefinovaním zdroja považujeme akýkoľvek zákaz ako neprimeraný. Komisia usilovne spolupracuje a pracuje na tom, aby sa podarilo e, dosiahnuť, že politická dohoda, ktorú dosiahol predseda komisie Barroso a ruský prezident pred e, samitom EU-Rusko v dnešnom Novgorode, aby nadobudla účinnosť. Táto dohoda poskytuje zrušenie ruského zákazu dovozu zeleniny z Európskej únie do Ruska. Len čo táto dohoda bola prijatá, Európska komisia e, postúpila konkrétny návrh ruským príslušným orgánom. V súčasnosti ruské orgány už sa vyjadrili, že podľa nich návrh komisie nie je v rámci e, politickej dohody medzi Barosom a Medvedevom. Vzhľadom na pozitívne laboratórne výsledky o klíčkoch e, z víkendu. E, ďalšie šírenie nákazy je nepravdepodobné. Komisia si myslí, že jej návrh je v rozsahu politickej dohody medzi Medvedevom a Barosom. Komisia e, dúfa, že sa prehodnotí stanovisko ruských orgánov tak, aby vývoz výrobkov z Európskej únie sa mohol opätovne začať čo najskôr. Musím povedať, že taktiež veľmi pozorne vnímam vplyv tejto krízy na farmárov, na pestovateľov, najmä zeleniny. A preto spolupracujem s kolegom Čiolosom, aby sme riešili eh, nelakú situáciu, ktoré sa ocitli pestovatelia zeleniny v Európskej únii v dôsledku tejto krízy. Komisia spolupracuje s členskými štátmi a to s cieľom eh, ukončiť túto nákazu a jej šírenie čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Dali, za túto prezentáciu, ako je situácia dneska 14. júla. Posledné týždne sme boli veľmi zanepráznení, ako vidím. Mali ste mnoho stretnutí na vysokej úrovni európskej, národných. Dobre, takže teraz budeme mať viac debát a začal by som hovoriť po nemecky. Povedali ste, že žiadne e, predčasné správy na verejnosť. To je ale možno len zbožné prianie, pretože tu vzniká otázka kompetencií. Kto má informovať verejnosť? Každý, kto má laboratórium alebo budem, alebo máme v EÚ koordináciu s príslušnou kompetenciou za komunikáciu s verejnosťou. To je otázka, o ktorej sme hovorili aj v Štrasburgu. Dobre, tak my nie sme USA. USA majú takýto USA orgán a ja neviem, či by sme ICPC mohli posilniť v kompetencii aby mohla rozširovať aj takéto informácie verejnosti. Teda, že či potrebujeme tu viac Európy. Včera aj dnes sme sa dozvedeli, že možno osivo, kde sa vyrábalo, teda osivo týchto, eh, týchto klíčkov, eh, je možno zdrojom ale nevieme, odkiaľ to osivo prišlo do tejto firmy, ktorá vyrábala klíčky. Mohlo to byť aj z krajiny mimo EÚ. A potom je tu ďalší problém, to je problém s vysledovateľnosťou osiva semien e, potravín a to je téma, e, e, ktorá sa týka legislatívy, ktorá je práve predmetom trilógu o informáciách o potravinách, čo vieme o potravinách, ktoré kupujeme. Ministri polnohospodárstva sa budú zaoberať odškodnením polnohospodárov, to je viac ich starosť a reakcia Ruska ukazuje, aké citlivé sú takéto veci a ako ich prvý náznak môže vyvolať úplne neprimeranú reakciu, napríklad zákaz dovodu potravín z celej EÚ do Ruska. To považujem skutočne za prehnanú reakciu. Ale samozrejme musíme zase pripísať dobrú vlády Ruska, že sa snaží chrániť zdravie občanov a takto vidíme vzájomnú závislosť vo vnútri EÚ aj EÚ s ďalšími krajinami, ako aj našu závislosť v otázkach e, potravín, kde môže dojsť k takýmto ďalším kolaterálnym škodám. Je tu niekoľko záujemcov o slovo Pilar. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem aj vám, pán komisár, za vystúpenie. Som presvedčená, že všetky oddelenia komisie pracovali na tejto téme a vy, pán komisár, ste urobili e, na tejto téme dlhé hodiny. Samozrejme, treba pokračovať vo vyšetrovaní a treba zistiť, ako sa baktéria Echerichia coli dostala do týchto semien, pretože E, táto baktéria nie je baktériou, ktorá žije na rastlinách. Pravdepodobne k nakazeniu došlo počas manipulácie alebo nejakým iným e, procesom. Preto je nevyhnutné, aby sme zistili, ako došlo k nákaze, aby sme mohli prijať príslušné opatrenia. Povedali ste, že aby sme nebyli zbytočne na poplach, aby sme nespôsobovali ekonomické problémy. Obidve veci veľmi súvisia. V masmédiách boli také poplachy, že dokonca e, v reštaurácii e, Rady Európy vedľa parlamentu bol nápis, že tu nemáme žiadne výrobky zo zeleniny zo Španielska. Takáto bola E, takýto bol poplach. My musíme z toho vyvodiť dôsledky a musíme sa z toho poučiť. Musíme myslieť na to, že princíp prevencie je potrebné redefinovať. Nemožno ho aplikovať do, na chybné a unáhlené oznámenia. Takisto je potrebné trošku sa pozrieť na nariadenie 16 2011, to znamená aplikácia včasnej výstrahy. Treba identifikovať zodpovedných za každé toto ohnívko e, v potravinovom reťazci, sanitárne orgány a bezpečnosť zdravotná sa nemôže zmeniť na ospravedlnenku za tento poplach treba disponovať kompenzačnými mechanizmami a, po, a musíme mať k tomu príslušné postupy. E, a samozrejme, že je potrebné identifikovať jediný orgán za členský štát, ktorý bude kompetentný pre komunikáciu. Nemôže sa zopakovať to, čo sa už stalo. To, bola naozaj, e, to bolo veľké nešťastie E, ale mali by sme z toho pri najmenšom vyvodiť dôsledky a zmeniť to, čo treba zmeniť a vyriešili to, čo treba vyriešiť, aby nedošlo k opakovaniu takejto situácie. Nezabúdajme ani my, ani vedci, ani nemecké orgány, že e, je naozaj potrebné najskôr prostredníctvom vystopovateľnosti zistiť, ako sa táto baktéria dostala do semien, lebo no, tam sa hovorí, že to nie je rastlinná baktéria, takže treba toto vyšetriť. Ďakujem veľmi pekne. Nájsť pôvodcu je niekedy operácia ako hľadanie ihly v kope sena. A v otázke potravín to nie je veľmi jednoduché zistiť. Prvý e, náznak bol veľmi nesprávny a spôsobil veľké škody pri uhorkách zo Španielska. Bola to presne tá falošná správa, tá kačica, vydaná síce v dobrej viere, ale v konečnom dôsledku to bolo nesprávne a to bolo zlé. Teraz Peter Líze, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár Dali, že ste prišli do výboru. Už sme mali posledný, minulý týždeň dobrú debatu a chcem sa poďakovať za to, že ste na začiatku svojho príhovoru poukázali na tých mnohých postihnutých chorých a medzi iným už aj žiaľ 36 osnulých pretože na rozdiel od iných škandálov, o ktorých sme tu hovorili, či už je to dioxinová aféra začiatkom roka, v tomto prípade prišli ľudia aj o životy a preto to vyvoláva obavy, strach, opravnenie, pretože sú tu veľké počty úmrtí vyvolané takouto epidémiou. Samozrejme, je pravda, že nie všetko tu išlo správne. Napríklad hamburské úrady najprv informovali verejnosť o výskyte na španielských uhorkách a potom až o niekoľko hodín Európsku komisiu a tým aj ďalšie členské štáty. To je neakceptovateľné, to sa musí ešte raz hodnotiť, prepracovať. A ja neviem, či by koordinovanejší postup nevejil k tomu, že by sa rýchlejšie našla práva príčina. Na druhej strane však chcem vystrihať, pred tým, aby sme sa tu postavili a hovorili, že informácie verejnosti môžeme vydať až potom, keď sú 100% zazichrované. Zoberme si opačný prípad. Napríklad tu boli konečne zistenia na e, španielských uhorkách. Bol to EHEK, ale iný kmeň. Nie ten, čo spôsobil epidémiu. Teraz povedzme, že by sa ale to potvrdilo a tri dní by sa čakalo s výsledkom oznámenia oznámenia výsledku. A kam by to viedlo? Tam by každý deň chodilo do nemocníc stále viac a viac pacientov na intenzívky. Medzi tým by zomrelo tých 35 osôb. Pán komisár hovorí, že zomrie ešte viac osôb. Takže takú, takéto zistenie zadržať tiež nie je riešenie. Jednoducho musíme zachovať dodržiavanie pravidiel a zistiť skutočného pôvodcu, skutočnú príčinu ja myslím, že ak máme nejaké podozrenie na nejakého pôvodcu a povieme, že keď to nie 100% isté, nedáme to verejnosti. Ešte jedna vec, v tomto prípade je tu téma antibiotik, ktorá nie je vhodná, pretože antibiotika to ochorenie len zhoršujú ale na budúci týždeň, na budúci rok možno bude podobný prípad s takým pôvodom, ktorý je e, rezistentný voci viacerým e, antibiotikám a v dôsledku tejto odolnosti sa nedá liečiť. A preto parlament už na minulej plenárke v máji prijal uznesenie k rezistencii na antibiotika a chcem sa spýtať komisie, ako ďaleko je v práci komisia v oblasti rezistencie na antibiotika? Ďalší, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, e, pán komisár, za túto aktualizáciu po štrasburskom e, zasadnutí. Povedali ste, že sa musíme poučiť aj z spôsobu komunikácie Veľmi ľahko môžeme kritizovať, že zdroj tohto materiálu sa nenašiel dostatočne rýchlo, ale tu súhlasím s predsedom, že to je ako hľadanie ihly v kope sena. A preto som presvedčený, že každý sa snažil zistiť zdroj, ale pritom, ako to robíte, je komunikácia tá rozhodujúca vec. Vieme, že je veľmi ťažké nájsť zdroj nákazy, ale keď to robíme, tak musíme komunikovať, aby neprepukla zbytočná panika a súčasne nemôžeme e, e, konať tak, že nič nehovoríme, keď je to potrebné povedať. Takže keby sme to otočili a nájdeme dobré argumenty, že napríklad zdrojom môžu byť uhorky, tak to musíte povedať a povedať, že len zatiaľ, aby, to, aby ste povedali, že radšej to jedzte, kým nevieme presne, to možno netreba povedať hneď, že odkiaľ je tá uhorka, to nebolo potrebné. Možno by stačilo povedať, že uhorky možno by bolo vhodné sa im vyhýbať bez uvedenia krajiny. A zatiaľ aj tak nevieme, z ktorej krajiny. Takže komunikácia je rozhodujúca a preto otázka na vás, pán komisár. Povedali ste, že sa musíme poučiť, ale zostalo to také vágne. Aké poučenia? Keď sa pozrieme na to, ako komunikácia v tomto prípade fungovala v Nemecku, tak vidíme, že komunikačná dráha je pridlhá. Došlo k identifikácii v nemocnici, potom miestna zdravotná organizácia, stade na región, stade na federálnu úroveň, čo bol inštitút Roberta Kocha, a potom do EÚ. To je priveľa krokov skôr, než na úrovni EÚ sa e, objaví problém a komunikácia o tom. A ja si myslím, že tu by mala komunikácia prísť určitými návrhmi, aby bola táto e, komisia s určitými návrhmi, aby komunikácia bola oveľa rýchlejšia a ja si myslím, že naozaj potrebujeme nejaký centrálny registračný úrad na úrovni EÚ, že keď niečo identifikujeme takéhoto charakteru, tak sa to spracuje na takejto centrálnej úrovni, registračnej úrovni. A ak nebudeme mať takúto vec, tak budeme mať takéto veľmi dlhé komunikačné línie a to je problém práve v naliehavých situáciách. Takže keď komisia hovorí, že sa musíme poučiť aj v oblasti komunikácie, tak by som bol rád, keby ste mi mohli konkrétnejšie povedať, aké poučenia, ako možno skrátiť čas komunikácie, oznámenia, ako by sme mohli mať centrálny registračný orgán na úrovni EÚ, ktorý zabezpečí, že keď sa niečo stane na úrovni nemocnici, ale má to dopad na celé EÚ, sa to všade dostane. Ďakujem, teraz končím zoznam rečníkov. Je tu ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť? OK, dobre, takže Chris Davis. Ľudia zomreli v dôsledku tejto e, krízy. Mali by sme vyjadriť našu sústrasť e, ich rodinám a tým, čo ešte stále trpia. Ale mám určitý sústrasť aj pocit e, sympatii, súcitu s, s komisárom, keď sa vyskytnú takéto situácie v EÚ. Myslím, že sa cítite veľmi bezmocný. Súcitím s vami ale otázka je, čo sa môžeme naučiť. Národ, vnútroštátne orgány to majú viesť, keď nastanú v budúcnosti takéto situácie. Predsa nemôžeme e, brániť e, národným orgánom konať spôsobom, ktorý považujú za správny. A v Nemecku sme videli, že to, čo e, odviedli, nebola naozaj, nebol dôkaz európskej solidarity. Ale kritika, keď len kritizujeme, ale nepovieme, čo nám miesto toho, čo nám to pomôže. Áno, musíme sa poučiť, ale ako? Máme tu EFSU, Európsky úrad pre potraviny. Ja som si myslel, že EFSA by mala byť to jadrom všetkého, čo sa dialo a zdá sa, že EFSA sa do toho zapojila až veľmi neskoro. EFSA robí nejaké dlhodobé analýzy v hlavnom prúde a štúdie a ja som si myslel, že EFSA má v sebe aj prvok rýchlej odozvy. Ale ja som vôbec nezačul meno EFSA počas celej krízy. Čo by ste povedali na to, pán komisár? Ďakujem. EFSA. v Palme, kto na to bude reagovať, aká bude reakcia komisie. Teraz Linda. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán komisár, ďakujem za tieto snahy. Chcem sa len spýtať, máte pravdu, keď hovoríte, že teraz sa zameriavame na zistenie zdroja a na hľadanie lekárskeho riešenia, medicínskeho riešenia. Hovorili ste, že to prečo sa bude riešiť koncom týždňa, odkiaľ prišla ekoli a podobne. Myslím si, že minulý týždeň som už ale povedala, že som sa stretla s americkým FDI, FDI a tí mi povedali, že takéto problémy existujú aj v USA a, a že Európa doteraz nemala problémy s ovocím a zeleninou. Ja by som chcela vedieť, vieme, Napríklad, čo boli zdroje problémov v USA, vieme, čo sú zvyčajné zdroje problémov z ekoly pri ovoci a zelenine. Tu nejde len o ten proces, kto s kým hovoril a tak ďalej. Ja myslím, že je dôležité zistiť, či to nie je niečo, čo súvisí so spôsobom polnohospodárstva, s, tie, s metódami, súvisí to s používaním hnoja v, na poliach čo je ten normálny bežný zdroj ekoly? A mne, mne sa zdá hrozné, že dneska ľudia na to umierajú, ale možno, že by bolo dobre sa poučiť do budúcnosti a mať určité politiky. Netreba hovoriť len o komunikácii, možno treba hovoriť aj o spôsobe e, polnospodárských metód a technológií, o tom, ako by sa dalo zabrániť takémuto vzniku. Ak je tu takéto riziko v ovoci a zeleniny, ako môžeme minimalizovať v budúcnosti? Aké kroky? Napríklad, čo sme robili v minulosti, ako to riešia v USA, čo sú tam príčiny, môžeme sa naučiť, poučiť aj z iných krajín. Ďakujem. A teraz Marin Polsna. Tak, ordförande. Ok. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, vážny pán komisár. Chcela by som položiť jednu konkrétnu otázku, ktorá ma zaujíma v priebehu celej tejto krízy a síce, prečo trvalo tak dlho, alebo možno ešte počkám, kým si nasadíte sluchadla. Teda jedna konkrétna otázka, pán komisár. Zdá sa, že trvalo veľmi dlho, odkedy ochorela prvá osoba, až kým sme boli schopní stanoviť presnú diagnózu. Ak sa nemýlim, nie je toto oblasť, kde by sme mali skúmať priebeh danej situácie, ako rýchlo sme schopní diagnostikovať ochorenie, ak existuje podozrenie takéhoto dôvodu ochorenia je e, neuveriteľne ťažké nájsť zdroj takejto nákazy. Potraviny majú tendenciu byť skonzumované a veľmi ťažko sa sledujú. Teda v budúcnosti možno, to je nedostatok, ktorý by sme mali napraviť. Taktiež ma zaujíma ďalšia vec. Ako e, si niekto môže myslieť, že moderné pestované uhorky mohli byť vôbec v kontakte s eh, hnojom, teda s hnojivom živočišného pôvodu. Ak napríklad eh, ekologické plosodárstvo je vystavené takémuto riziku, to chápem. Môžeme vnímať odlišne a ekologické plnohospodárstvo, aj priemyselné, ale je zjavné, že takýto prírodný patogén je pochádza z prírody, je eh, vytvorený v prírode. Teda prečo tak dlho trvalo, kým sme určili samotnú diagnózu? Ďakujeme pekne. Prečo to teda tak dlho trvalo? To si o chvíľu vypočujeme, pretože to neboli uhorky, boli to klíčky. A na tie klíčky sme neprišli hneď. Až potom, čo sme vôbec eh, vypočúvali ľudí, ktorí konzumovali jedlo v reštaurácii, e, sa prišlo postupne na to, že konzumovali takéto klíčky pán Mikoláši. Pán predseda, vážený pán komisár, e, kolegyni, kolegovia, a myslím si, že je veľmi, veľmi dobré, že mm, pán komisár prichádza medzi nás a že takto promptne reaguje na vzniknutú situáciu. Ja e, mu chcem vyjadriť aj obdiv, lebo aj v iných témach dokáže zaujímať v rámci svojich možností rozhodné a konkrétne, mm, konkrétne mm, postoje, také, ktoré nám môžu mm, prinášať aj dobré riešenia. Chcem sa e, dotknúť e, trošku takej tej medicínskej e, časti tohoto problému. Pán komisár, ja z hodou okolností som nejaké roky žil v Kanade a v roku 2001 bola epidémia E. coli, presne takéhoto, ktorá bola enterohemoragická a ktorá bola hlavne nefrotoxická, bolo, bolo krvácanie do obličiek e, pacientov a zomierali tam najmä vulnerabilné boli deti. E, nazdávam sa, že jedná sa o podobný, ak nie identický prípad e, infekcie tohto serotypu Escherichia coli, a ja by som tak e, odporúčal, mm, aby sme sa poučili a išli aj do fajlov, čo majú kanadskí lekári a infektológovia a mikrobiológovia, ktorí teda môžu e, nám povedať, ako to oni vtedy riešili. E, vtedy, pripomínam, kolegyne, kolegovia, išlo o to, že septik, ktorý mal odvádzať s prepáčením ľudské eh, exkrementy, ľudské exkrementy, nie eh, živočíšne alebo iné hnojivá, ľudské exkrementy, presakovali do zdroja pitnej vody, ktorý eh, potom pili tie deti a takýmto spôsobom sa fatálne nakazili a zomreli. Ja sa nechcem nejako tvrdiť, že aj v tomto prípade je to jedine takto, ale Myslím si, že stále aj niektorí kolegovia to vyjadrili, tu rezonuje tá možnosť eh, impestovania tej plodiny rastlinnej eh, nejakým živočíšnym hnojivom, možno aj humánneho pôvodu. Ja by som možno tam videl nejakú možnosť alebo nejakú pist, nejakú dráhu, ktorou by sme sa mohli v tom investigovaní ďalej uberať, ale to už je úloha pre, eh, pre epidemiológov tiež, ktorú, spolu s ďalšími odborníkmi by to mali riešiť. Chcem len vyzdvihnúť, že v Európskej únii alebo vyzdvihnúť, upozorniť na to, že málo venujeme e, vo všeobecnosti teraz odborom, ako je mikrobiológia. Mikrobiológia, viete, že to je že mikrobiológov je čoraz menej a sú všetci prestárli a, a tie niektoré laboratórie, ktoré máme, akoby kapacitne nestačili. A tá otázka, že či ECDC alebo alebo EFSA, kto to má robiť, to musí e, vyjadriť sa k tomu orgán, ktorý má vlastné laboratória. Pokiaľ viem, ECDC nemá vlastné laboratória, to sú skôr epidemiológovia. A my musíme sa spolahnúť na, treba v tomto prípade na nemeckých mikrobiológov a na odborníkov, ktorí stanovia na mieste teda um, pôvodcu nákazy a urobia serotypizáciu toho kmeňa, ktorý je zodpovedný za, za infekciu. To boli niektoré také moje úvahy a rád by som teda počul a súhlasím aj s kolegom Lízem ten problém e, s rezistenciou na antibiotika e, nás určite dobehne a budeme to musieť riešiť v najbližšom období. Ďakujem. Danke. Barbara de Brünn. Sorry, I didn't, I didn't hear, understand my name being called. Prepač, nepočula som, že ste ma už vyvolali. Prepačte, musel som počkať ešte, kým sa posledný tlmočník dokončí, aby sme sa neprekrikovali. Ďakujem, ďakujem komisár Dali za to, že ste nám takto dobre informovali o situácii aj v Štrásburgu a že ste tu dnes medzi nami. Chcem sa vrátiť k dvom vetám, pre, dvom veciam, pretože sa mnou už hovorilo. Chris spomenul, že to treba riešiť v prvom rade na národnej, vnútroštátnej úrovni podľa toho, čo je primerané pre ten ktorý štát. Ja s tým súhlasím, že je to naozaj tak. Ale mohli by ste nám povedať, že či ste dosť spokojní s tým, ako fungovala informačná sieť alebo aké aspekty by ešte komisia potrebovala zlepšiť, pretože nefungovali niektoré funkcie, povedzme tak, ako mali. Ešte pozitívnejšie by som chcela povedať v správe, o ktorej ste nás informovali, hovoríte o zlepšeniach, ktoré sa spravili v e- Európskom referenčnom laboratóriu v Ríme, aby sa znížil čas na detekciu E. coli je to niečo, čo sa urobilo len raz, alebo je to niečo, čo je dlhodobým prístupom, riešením, dlhodobým zlepšením a plánujú sa ďalšie takéto zlepšenia, pretože by mohli možno naplniť naše e, očakávania do budúcnosti, aby sme sa vyhli takýmto tragickým udalostiam. Ďakujem. A posledný vstup Judith. Ďakujem. Veľmi stručne. Minulý týždeň ste ešte mali hovoriť aj s radou v ten deň, keď ste nás informovali o prepuknutí epidémie E. coli. Otázka je, že kto e, riadi krízu, kto je pri kormidle Povedali ste, že to budete diskutovať, pretože je tu zapojených priveľa orgánov, úradov a keď má loď veľa veliteľov, kapitánov, tak sa vydá určite nesprávnym smerom. Navrhli ste nejaké zjednodušenie v krízovom manažmente rade? A konkrétnejšie sa chcem spýtať. Nemecko bolo e, v čele a nebolo veľmi pripravené podeliť sa. Ako sa dá toto napraviť v najbližšej budúcnosti? Áno, tak pán komisár, počuli ste, čo trápi poslancov, počuli ste ich návrhy viacej mikrobiológov pre EFSA, centrálny registračný úrad, funkcia dohľadu, antibiotika a odolnosť voči ním. To možno nebolo tu také aktuálne, ale môže sa to ešte vyskytnúť v budúcnosti, takže nech sa páči. V zásade to, čo vás najviac zaujíma dnes popoludní, je presne to, čo mňa tiež zaujímalo počas celej tejto krízy. Je to vlastne ten informačný tok, koordinácia, ktorá je potrebná v takýchto prípadoch. Naša skúsenosť nie je moja osobná, ale skúsenosť mojej služby, môjho oddelenia bola taká, že v podobných krízach je potrebné, aby sme mali nejaký centrálny bod, ktorý by riadil celú situáciu a aby komunikoval. Ak som spokojný, tak začnem vlastne odpovedať na posledné otázky. Som veľmi spokojný s tým, ako fungoval tento informačný tok. A posolstvo, ktoré e, dostali aj moji kolegovia v Nemecku, e, myslím si, že oni naozaj robili to, čo bolo v ich silách ale situácia je taká, že my potrebujeme väčšiu mieru koordinácie e, v spôsobe a v tom, ako sa riadia takéto informácie v systéme. Vieme, aký je nemecký federálny systém. Je taký, aký je a každý má svoje kompetencie. Ale my musíme pochopiť túto situáciu. No a teraz sa musíme pozrieť na to, či by sme sa mohli zreorganizovať tak, aby sme v situáciách, keď e, tu budú kompetencie zo strany federálnych štátov a zo strany miestnych e, úradov e, v takýchto situáciách, aby tam predsa len existovala nejaká koordinácia, prinajmenšom na národnej úrovni, ktorá by sa potom vlastne mohla sa pripojiť k tomu koordinačnému úsiliu na úrovni celej Európskej únie. Ako som už povedal, ako povedal aj pán predseda, ruská reakcia je, že sme na jednej lodi a keď dôjde k nejakej nehode alebo k nejakému incidentu v Európe e, v rámci našich hraníc, tak vlastne potom celá Európa bude znášať riziko následkov a keď aj celý svet môže byť žiarlivý na naše kompetencie na politickej úrovni, je potrebné pochopiť, že dôsledky sú všeobecné a celoplošné, takže e, musíme byť trošku kompaktnejší v spôsobe nášho konania. Toto je vlastne posolstvo, ktoré som ja vyslal a ktoré som niesol do Nemecka, keď som sa e, šiel stretnúť a rokovať s príslušnými e, kompetentnými ministrami e, jednotlivých krajinských vlád, ale aj s federálnym ministrom. A pokiaľ ide o komunikáciu, ak máme správnu komunikáciu a správne informácie, tak pravdepodobne by sme sa v takomto prípade vyhli istým chybám a istým omylom, ktor, ku ktorým mohlo dôjsť. Mm, spomenul by som napríklad počet krajín, e, keď sa hovorí, meno krajiny, keď sa hovorilo o uhorkách, ale to je vec, ktorú treba opakovať. Musíme byť opatrní, musíme dávať pozor, keď je takáto riziková situácia, aby sme ešte nezvýšili e, politické riziko, ktoré nepomáha občanom. Treba prijať isté rozhodnutia a všetci musíme akceptovať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré sme prijali. Aké lekcie môžeme vyvodiť z tejto situácie a čo by sme sa mali vlastne naučiť? Jedna z lekcií je samozrejme tá, že je potrebné zlepšiť komunikáciu. Opätovne tu nejde len o e, širokú e, komunikačnú reťaz. Nejde o to. Ide tu skôr o to, že my musíme mať jeden komunikačný kanál a nie, že niekto na, jedn, na jednej strane v jednom kute krajiny povie niečo, v druhom regióne ďalšie, v treťom regióne ďalšia vec, štát, federálny štát na svojej úrovni zase povie niečo celkom iné. Práve koordinácia by mala prebiehať na všetkých úrovniach. Ja neverím, že je dobré mať veľmi dlhý komunikačný kanál, ale nazdávam sa, že tu naozaj chýbala koordinácia. Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť je pripravená e, poskytovať svoje služby e, v takýchto prípadoch a ona naozaj reagovala veľmi promptne, ale nakoniec táto e, agentúra v Nemecku mohla zasiahnuť až koncom týždňa teda treba povedať, že príspevok e, personálu EFSA pri hodnotení aspektov, e, epidemiologických aspektov tejto infekcie mm, bol veľmi užitočný a e, skutočne e, táto agentúra zareagovala veľmi rýchlo a bola pripravená zasiahnuť ešte rýchlejšie, ale opätovne opakujem, že tu máme e, isté kompetenčné rámce. A ani my nemôžeme jednoducho prekračovať e, tieto kompetencie, nemôžeme vnúcovať naše služby v istých situáciách. Keďže toto sú témy, ktoré musíme v budúcnosti riešiť. Ja som presvedčený, že budeme kompletne analyzovať to, e, vlastne situáciu, e, v dôsledku ktorej došlo k, ku kontaminácii pot, potravinových článkov týmto patogénom. E, som presvedčený, že tu ide o dopad ktorý sa vynoril z istého e, aspektu nedodržania hygienických predpisov v niektorej časti e, potravinového reťazca, či k tomu už došlo v Nemecku e, na farme alebo na lodi, ktorá prevážala tieto semená do farmy alebo na miesto, kde sa tieto klíčky pestovali, alebo rastliny, kde sa vlastne tieto semienka dopestovávali, možno tam neboli dodržané hygienické e, predpisy, takže treba skutočne vystopovať cel, e, celú cestu e, týchto semien a to je bod, ktorý treba naozaj veľmi, veľmi podrobne preskúmať, aby sme zistili pôvod patogénu. Som presvedčený, že môžeme identifikovať príčinu tejto kontaminácie potravín. V tejto situácii sa nám to podarilo. Niekedy je to však veľmi ťažké, ale nemali by sme sa uspokojiť iba s týmto výsledkom. Mali by sme ísť oveľa ďalej a mali by sme sa snažiť odhaliť skutočnú príčinu a konať a vykonať všetky nevyhnutné štúdie a podniknúť všetky kroky o, ohľadne tejto kategórie patogénov, či už e, vlastne sa vyskytuje v USA, ako tu bolo povedané. Teraz už vidíme, že k niečomu podobnému môže dôjsť aj v Európe a preto by sme mali e, tento fenomén skutočne detailne preskúmať, vedecky ho podložiť aby sme tento typ problémov vedeli riešiť. Pokiaľ ide o laboratória v Ríme, tieto, toto laboratórium je referenčné laboratórium financované komisiou na isté účely, konkrétne na E. coli. Ja som cítil potrebu navštíviť toto laboratórium, a chcel by som rovnako poblahoželať personálu laboratória za to, že naozaj e, veľmi rýchlo pracovali sme na nich hrdí. A takisto by som chcel e, tam ísť, aby som pochopil, ako oni pracujú v takýchto situáciách. Je to výskumné laboratórium, ktoré analizuje a skúma takéto otázky. E, výsledky nedosiahli z večera do rána. Samozrejme, bolo potrebné vykonať istú sériu e, postupov, výskumných postupov, aby vlastne e, zistili, o čo ide, ale v týchto záležitostiach to už tak chodí. Ale teraz vidíme, že e, v takýchto prípadoch epidémie by sme sa mali vždy koncentrovať na konkrétne situácie. A pokiaľ ide o mikrobiálnu rezistenciu, o ktorej hovoril pán Líze, tak e, tu bude vypracovaná správa o potrebe zvýšiť uvedomenie si tejto bakteriálnej rezistencie. Predpokladáme, že bude zverejnená 18. novembra. Neviem, či som odpovedal na všetky otázky, ktoré tu odzneli. Vážený pán komisár, ďakujem vám za to, že ste medzi nás prišli. E, diskusia bola zaujímavá, možno tu došlo k istým opakovaniam, ale sústredili sme sa na najdôležitejšie body. My uznávame vašu činnosť, ako aj činnosť všetkých agentúr Európskej únie a takto sme mohli vidieť, ako sa bude pokračovať v skúmaní tejto otázky. Určite tu nejde o poslednú bakteriálnu epidémiu, budeme sa musieť z toho poučiť, aby sme v minulosti konali lepšie. Zajtra o 9. máme schôdzu koordinátorov a o 10. začneme s našou e, riadnou schôdzou a s našim programom.